Príjemné popoludne, <clears throat> milí kolegovia. Prosím, usadte sa. Dámy a páni, prosím, zaujmite miesta. Vítajte na stretnutí výboru LIBE. Opäť tu máme nabitý program. Prvý bod je prijatie programu samotného, nejaké zmeny v programe, termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov pre body 6 až 11 sa zmenili na 29. septembra o 6 popoludní. Bod číslo 30 sa posunul do ďalšieho stretnutia. bod 31 bol potvrdený. Bod 32 bol presunutý. Bod 2 oznámenia predsedu. Ak nie sú žiadne námietky, tak to považujeme za schválené. V bode 1 Bod číslo 2 teda, oznámenia predsedu. Len pripomeniem, že Európsky parlament vo svojom uznesení pre budúci štokholmský program e, rozhodol v júli, že predloží spoločnú, spoločné uznesenie s výborom AFKO z Júri na základe nových ustanovení článku 51 pravidel organizačného poriadku Európskeho parlamentu. Budeme mať spoločné stretnutie a všetkých vás požiadam, aby ste si aktualizovali váš program. 8. október v Bruseli máme prezentáciu návrhu uznesenia. 12. novembra budeme hlasovať o spoločnom uznesení naše uznesenie sa predloží do národných parlamentov počas spoločných parlamentných stretnutí, ktoré boli už naplánované na, november 6, na 16. a 17. novembra pardon, a boli odhlasované budú odhlasované počas Strasburgovej plenárky v novembri. Harmonogram nájdete, alebo bude vám rozdaný Ak nie sú žiadne komentáre k tejto časti, tak prejdeme k bodu číslo 3. To sú oznámenia predsedu, ktoré sa týkajú odporúčaní koordinátorov a ustanovení spravodajcov. Koordinátori sa stretli za týmto účelom po, um, po ustanovení spravodajcov. Uh, ide o boj s obchodovaním s ľudskými bytostiami a ochranu o ochranu obetí, správodajkyňa Anna Head, sexuálne zneužívanie e, detí a pedopornografia spravodajca, spravodajkyňa, pani Roberta Angelili. Agentúra pre operatívne riadenie veľkých IT systémov v e, oblasti operatívneho manažmentu SIS e, 2 a VIS. Spravodajca Carlos Coelho. Vytvorenie e, imigračného, imigrač, siete imigračných kancelárií. Spravodajca Agustín Díaz Almera právo e, na tlmočenie a preklad v trestnom konaní spravodajca Sara Ludflor v akreditácia forenzných laboratórnych činností spravodajca Timothy Kirchhoff implementačné pravidlá ktoré e, riadia Európou a jeho vzťahy s partnermi, vrátanie výmeny názorov o, e, o, s personálnymi údami a klasifikovaných informácií spravodajkynia pani Sophie INT Welt. E, zoznam tretich krajín, ktorých občania podliehajú vyňatiu z vízových požiadaviek, keď prechádzajú vonkašie hlanice, pravodajca Tania Fajon. Uh, Eh, potom vytvorenie eh, Európskej siete na prevenciu zločinov, spravodajkynia pani Suna Alfano, niektoré obmedzujúce opatrenia, ktoré sa týkajú Zimbabve, spravodajca pán Louis Michel. Ak nie sú žiadne komentáre alebo výhrady, prosím, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Posledný. Posledné stretnutie koordinátorov malo ako predmet stretnutia 20 bodov, možno trošku počkám, kým, si, kým si nasadíte slúchadla, takže zopakujem to. Na poslednom stretnutí koordinátorov sme mali 20 tém, 20 správ, ktoré boli predložené a teraz už zostáva iba 10. A pre týchto 10 správ už boli navrhnutí aj spravodajcovia mene e, našej frakcie sme mali záujem o dve správy, Participation by Switzerland and e, Liechtenstein Frontex Activities, to, bola, to bol anglický názov, teda ide o spoluprácu v rámci Frontexu a potom išlo o príslušníkov tretích krajín vzhľadom na situáciu v Somálsku. Zatiaľ som k tomu nepočul nič viac, ale ak to vnímam správne, tak sme sa na stretnutí koordinátorov zhodli v tom zmysle, že o tieto správy nemá žiadna ďalšia frakcia záujem a tým pádom nie je potrebné e, kvôli tomu stiahovať body. Ja mám záujem predovšetkým o dve správy, tie by som rád spracovával pre našu frakciu a ja by som sa chcel spýtať,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 A teraz je to v druhom čítaní. E, je to priorita pre švedské predsedníctvo, ako všetci viete. Vo form- vytvorili sa formálne kontakty medzi spravodajcom, komisiou a predsedníctvom a návrhy vytvárajú agentúru, ktorá bude podporovať členské e, krajiny a te veci, ktoré sa týkajú Európskeho azylového systému, je to e, jeden z kľúčových e, bodov, ktoré sú spomenuté v Háskom programe, čiže spravodajca chce úzko spolupracovať s členmi výboru LIBE, zvlášť s tieňovými spravodajcami. No a teraz dám slovo spravodajcovi. ktorý nám urobí prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako bolo povedané, toto je správa, kde eh, parlament za poslednej eh, legislatívneho obdobia eh, prešiel prvým čítaním a teraz sú tu diskusie so švedským predsedníctvom a komisiou a celkom iste aj tieňoví spravodajcovia a ďakujem im týmto za ich pozornosť, e, ktorú venujú tomuto dokumentu. Je tu azylový balík a rozličné opatrenia, ktoré sú spojené s Dublinom, Eurodakom a rozličné príjmacie podmienky. Je to časť našich úvah, teda či budeme pokračovať ako súčasť tohto balíku, alebo e, nájdeme dohodu v rámci rády, aby sme pokročili napred. E, chápeme záujem zo strany rady a členských štátov, aby sme sa posunuli dopredu, ale chceme zabezpečiť, aby všetky postupy tohto azylového e, úradu boli v poriadku. Chceme podporiť e, členské štáty v e, zlepšení ich implementácie azylového aky a legislatívy, ktorá už existuje, aby sme prešli k väčšej konvergencii. Parlament chce, chce tiež zvýšiť kvalitu e, v oblasti vytvárania azylových systémov a Tretia časť je tiež podporovať členské štáty, ktoré sú zvlášť pod tlakom, pretože majú citlivú geografickú pozíciu, teda polohu, alebo sú tam nejaké iné faktory. Veľmi nám záleží na tom, aby um, úrad na podporu azylantov získal podporu členských štátov, ale aby bol súčasťou uh, procesu Európskej únie. Nie len uh, Eh, medzivládny orgán, ale súčasť Európskej únie. Kľúčová otázka pre nás, ktorá vyplynula z našich diskusí s radou, eh, vyplýva z pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli eh, schválené parlamentom, ako to bolo povedané v máji tohto roku. Eh, Zopár z nich sa zaoberá štruktúry eh, Úradu na podporu azylantov a úlohu Európskeho parlamentu, budúcu úlohu Európskeho parlamentu v tomto úrade na podporu azylantov. Parlament požadoval to, aby sme mali značné slovo, pokiaľ ide o menovanie riaditeľa tohto úradu, eh, aby sme boli súčasťou keď sa urobí skrátený zoznam kandidátov a rada má ťažkosti toto akceptovať Tiež sme požiadali, aby parlament mohol e, požadovať ďalšie veci, ktoré sa týkajú azylového AKI a takisto, aby sa prezentovala výročná správa e, smerom k parlamentu. Zdá sa, že tieto požiadavky sú tiež problematické pre radu. Pre nás bolo tiež dôležité, aby sme sa pozreli na úlohu konzultatívneho fóra, ktoré združuje mimovládne organizácie, teda tie, ktoré nie sú e, súčasťou na úrovni členských krajín, ale teda mimovládnych organizácií a dohodli sme sa s radou, že sa pozrieme na tú myšlienku občianskej spoločnosti, pretože my chceme zabezpečiť, aby aj miestne orgány ktoré vytvárajú nielen primacie podmienky, ale aby, boli, aby mali tiež e, čo povedať e, v rámci toho konzultačného fóra. mal by sa stretnúť dvakrát ročne a to ešte stále nebolo schválené v rade, ale táto myšlienka konzultatívneho fóra bola zachovaná, hoči nebude mať také právomoci, ako sme si želali. Pre nás je tiež dôležité e, je tiež dôležité, aby tieto orgány spolupracovali. Toto je medzinárodný orgán. Je to taký garant e, štandardov, ale je to taká širšia úloha pre tých, ktorí majú expertízu. Tiež sme diskutovali o rozsahu činnosti e, Úradu na podporu azylantov aspoň vo vzťahu tretí, k tretím krajinám. E, a toho, ako by to malo fungovať a akými vecami by sa mali zaoberať. Chceme to ešte s radou preskúmať, teda aké sú tam obmedzenia tejto spolupráce, aby sme aby sa tu nerobil zbytočne outsourcing, ale aby sa zvedali skutočné riešenia. Štvrtá téma, ktorá predstavuje určité problémy, sa týka podpory krajinám, ktoré majú zvlášť e, veľké problémy, tako, ako je napríklad Malta a možno niekoľko ďalších a taktiež solidárny mechanizmus, ktorý by tu mal fungovať e, pre tieto krajiny, ktoré majú zvlášť citlivú pozíciu. Parlament chce mať niečo veľmi silné, aby tu bola povinnosť členských krajín spolupracovať, e, nie len nejaké pekné slova, ktoré nikam nevedú. Uh, ešte stále hľadáme spolu s radou dohodu v tejto veci vzhľadu na to, že rada napreduje na základe tej dobrovoľnej spolupráce. Toto sú také štyri kľúčové témy. Štruktúra, úloha Európskeho parlamentu, konzultatívne fórum, otázka rozsahu e, spolupráce s tretimi krajinami a potom téma solidarity, solidárnych mechanizmov. Niekoľko ďalších tém, pokiaľ ide o podporné týmy, ktoré by mali byť vytvorené, ako ich expertíza sa bude využívať a podobne. Tu sme dospeli k dohode s radou alebo eh, eh, rada eh, dosiahla prevahu nad parlamentom vo svojich návrhoch, ale ešte sú tu pozmenujúce návrhy a tam, kde hľadáme rýchle závery, potrebujeme nejaký pohyb zo strany rady, aspoň taký je náš pocit, aby sme boli schopní tento úrad na podporu azylantov vyňali z všeobecného balíka pre azyl. Ďakujem. Thank you, Mrs. Lambert. Ďakujem, pani Lambert. Viacero poslancov požiadalo o slovo, ale skôr než im ho udelím, myslím, že by bolo dobrý počuť si predsedníctvo rady. Pán Lambark, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, vážené dámy, vážení páni, ďakujem pekne za to, že švedské predsedníctvo má možnosť sa tu vyjadriť v tomto výbore k tejto téme, ktorá je jednou z priorít švedského predsedníctva. Iste viete, že Európska rada už dvakrát sa vyjadrovala k tejto naliehavej téme, teda aby sme mali takúto kanceláriu pred koncom roka 2009. Myslíme si, že praktická spolupráca na implementáciu spoločného európskeho azylového systému je mimoriadne dôležitá. Takže my si myslíme, že takáto agentúra by sa mala koncentrovať presne na tieto otázky. Boli tu nejaké kontakty, ktoré už prebehli. V rámci Koreperu sme dostali mandát, takže môžeme začať s neformálnymi trialógmi. A pevne verím, že Rozhovory s Európskym parlamentom prebehnú veľmi konštruktívne. Súhlasím s tým, čo povedala pani spravodajkyňa. Áno, my sme tieto otázky zohľadnili, rovnako ako aj mnohé pozmeňovacie návrhy, ktoré vyšli z Európskeho parlamentu, keď sa teda vyjadroval k návrhu. Pokúsime sa dosiahnuť dohodu v problematikách, ktoré ste spomínali, napríklad menovanie výkonného riaditeľa. Myslím, že tam už sme prevzali niektoré z prvkov, ktoré navrhol Európsky parlament a to uvidíte aj v texte z Koreperu. Takže takto to vyzerá momentálne, pán predseda. Tešíme sa na rozhovory v rámci trialógu v nasledujúcich týždňoch. Budeme sa snažiť napredovať čo možno najrychlejšie a to v spolupráci s Európskym parlamentom. Ďakujem. Thank you, Mr. Lombak. Ďakujeme, pán Lambak. Za Európsku komisiu je tu pani Muriel Gin. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ale niekoľko slov, aby som počerkla dôležitosť toho, aby náš e, komisár, pán Jacques Baro, e, tiež pokladá tento, túto tému za dôležitú. Chceme mať expertné týmy, ktoré budú nasadené veľmi rýchlo v členským krajinám, ktoré o to požiadajú. Od roku 2010 chceme, aby sa tu urobila výmena najlepších postupov čo najrychlejšie medzi členskými krajinami a občianskými spoločnosťami, aby boli disponibilné tie najlepšie informácie o krajinách pôvodu pre rozličné orgány, ktoré skúmajú žiadosti o azyl, čiže podporujeme uh, ďalší trialóg, e, pokiaľ ide o uľahčenie dohody medzi rozličnými inštitúciami a tiež chcem zdôrazniť, že tu bude rozpočtový trialóg e, v polovici októbra, ktorý bude tiež dôležitý, aby sme mohli vyčleniť finančné prostriedky e, pre tento nový úrad. Ďakujem. Merci. Et Françoise Comte Ďakujem François Kos, ktorá je zodpovedná za tento e, projekt. Potom prejdeme e, k udelovaniu slova podľa zoznamu. Janine Hannes Plesher, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručná. Obmedzím sa iba na tie body, o ktorých sa vyjadrila aj sama pani spravodajkyňa teraz vo svojom vystúpení. Parlament samozrejme berie veľmi vážne, rovnako ako komisia a rada, čím skoré spustenie týchto opatrení. Niektoré veci sa spomínali pred chvíľou. Pani Lambert, v podstate v spolupráci s členskými štátmi plní aj takú konzultačnú funkciu a úloha Európskeho parlamentu spočíva v tom, aby urobila nejaký krok smerom k rade a smerom ku komisii a tam, kde je jednoznačná právomoc e, parlamentu sa k tomu vyjadri, je potrebné vyžiadať si správu a malo by byť možné, aby sme mali od e, podporného úradu aj k dispozícii správu, aby sme vedeli veci lepšie zvážiť. Pani spravodajkyňa povedala, že rada bude zriadovať e, alebo chce spustiť e, túto spoluprácu na základe dobrovoľnej spolupráce členských štátov. A musím povedať, že chýbajúca solidarita bola doteraz vždy problémom, ktorý sa opakoval. A v roku 2010 e, si môžeme povedať, že to posunieme na rok 2011, ale Treba povedať, že takúto jasnú spoluprácu potrebujeme a to musí zabezpečiť rada. Rada musí zabezpečiť, aby z tých 27 členských krajín nielen niektoré prevzali zodpovednosť, ale aby to boli všetky. Potrebujeme záväznejší mechanizmus. Doteraz sme vždy hovorili iba o um, dobrovoľnej solidarite, dobrovoľnej spolupráci, ale v zásade je taká širšia spolupráca na základe doterajších dokumentov, len veľmi teoretická. Opakovane čelíme situácii, že solidarita, o ktorej toľko hovoríme, funguje iba v rovine teórie, ale nie v praxi. Treba viac dôverovať parlamentu, vo všetkých oblastiach, ktoré sa solidarity týkajú. A ja ešte raz zopakujem, doteraz stále chýba reálna solidarita medzi jednotlivými členskými štátmi. A to je jadro problému. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Jong. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani spravodajkyni, pani Lambert, za veľmi podrobnú správu. A chcel by som poukázať na niekoľko vecí a potom by som položil niekoľko otázok. Myslím, že tento podporný orgán by mohol byť veľmi dôležitou inštitúciou, ale zároveň má samozrejme vplyv aj na samotný azylový postup v praxi. Treba si položiť otázku, kto všetko bude mať prístup k informáciám, eh, o ktorých sa hovorí, ktoré sú predmetom spoločnosti záujmu a spisu. Treba zabezpečiť, aby všetci, ktorí sa v danom členskom štáte e, do tejto otázky zapájajú, do celého procesu, azylového procesu, aby mali prístup k týmto uh, informáciám, ale to je naozaj len absolútne minimum. Ja by som si želal, aby aj zástupcovia mimovládnych organizácií boli zastúpení v manažmente a veľmi dôležitú poradnú úlohu musí niesť aj občianská spoločnosť. Takže otázka znie, kto konkrétne má prístup k takýmto informáciám, ak je e, do azylového procesu zapojený konkrétny právnik a potrebuje si zistiť, kto všetko je informovaný o tomto prípade v krajine pôvodu. Treba zabezpečiť, aby tieto informácie boli prístupné zainteresovaným stranám. A potom je tu otázka sídla tohto podporného orgánu. Myslím, že to je otázka, ktorá zatiaľ zachádza príliš ďaleko, lebo toto si musia navzájom vyrokovať členské krajiny, ale konec koncov otázka sídla bude dôležitá, pretože ak to bude krajina, ktorá je traumatizovaná vysokým počtom žiadateľov o azyl. Bude to určite úplne iná situácia, iná atmosféra, ktorá vznikne, ako keby to sídlo bolo v krajine, ktorá má pomerne nízky počet uchádzačov o azyl. Takže treba sa zaoberať aj otázkou definitívneho sídla. Ďakujem pekne. Pán Štráse. Ďakujem pekne, dámy a páni. Nám je jasné, že to, čo tu nazývame teraz podporným orgánom, to je iba cesta prostriedok k tomu, aby sme sa dopracovali k tomu, aby sme mali v celej Európe jednotný systém pre azylové otázky, aby sme ich manažovali rovnakým spôsobom. Aký nástroj na podporu to zabezpečí, aby tieto podporné orgány spustili svoju, čist, e, svoju činnosť, svoj, svoju prácu čím skôr, to treba urobiť tak, aby to bolo možné podľa možnosti už tento rok, aby sa ich činnosť spustila čím skôr. A ak je nevyhnutné, aby sme urobili navzájom krok k sebe. Dobre, no môže to byť aj prvý krok v tom zmysle, aby tá spolupráca bola dobrovoľná. Ak je to jeden z najlepších postupov, ak sa to overilo ako dobrý postup, v poriadku. Samozrejme, že zmysel to má vtedy, ak to bude nejakým spôsobom pravidelné podávanie správ parlamentu. Ak toto zabezpečíme, v tom prípade by sme mali naozaj dohodnúť zriadenie tohto orgánu, tohto podporného úradu, podporného orgánu, aspoň do konca tohto kalendárneho roku. Ďakujem pekne. Pán Bons? Pán predseda, toto je vlastne dôsledok alebo také dedictvo ešte predchádzajúceho parlamentu, pretože sa im nepodarilo dokončiť túto agendu a moja strana, moja strana slobody je toho názoru, že Holandsko v, každom, v žiadnom prípade nečaká na nejaký centrálny pokyn na vytvorenie um, kancelárií pre azilantov alebo úradov na podporu, um, pretože my v tejto otázke čelíme a potrebujeme, ale aby sa to riešilo aj nejako centrálne, aj keď eh, je to stále v rukách členských štátoch, štátov. Potrebujeme možno niečo centrálne, ale nie do takej miery, aby sa rozhodovalo za nás. Aj v Holandsku potrebujeme náš vlastný orgán. Ďakujem pekne. Pán Morales, ďakujem. Ja si myslím, že pani Lambert eh, vykonala obrovský kus práce, pokiaľ ide o identifikáciu tých vecí, ktoré ešte sú nedoriešené s radou. Samozrejme, že nás teší to, čo povedalo švedské predsedníctvo, že chcú urýchliť vznik tohto úradu, ale úrad musí mať dôveryhodnosť, musí byť objektívny. To sú dôležité parametre. A preto si myslím, že otázky ako menovanie výkonného riaditeľa, aby tu bol nejaký riadny model, v ktorom bude mať svoju úlohu aj Európsky parlament. Myslím si, že toto by zvýšilo dôveryhodnosť toho úradu, ktorý vytvoríme. To nie sú nejaké nedôležité otázky. Úloha Európskeho parlamentu sa podľa mňa musí vyvinúť, pretože zatiaľ nie je taká, akú by sme si predstavovali. Pokiaľ ide o to nejaké konzultatívne fórum, nejde tam iba o zapojenie mimovládnych organizácií, Ide tam aj o to, aby spolupracovali aj lokálne, miestne úrady, aby sa takto zvládali prílivy, prílivy um, žiadateľov o azyl. Pokiaľ ide o radu, sú tu určité um, problémy, hlavne pokiaľ ide o mechanizmus solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi. A myslím si, že predsedníctvo môže naozaj tlačiť na to, aby sa tieto otázky v rade vyriešili. Pani Lambert presne identifikovala tie body, ktoré chceme ešte vyriešiť, aby presne ten úrad, ktorý vytvoríme, eh, naozaj bol dôveryhodný. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa pridať k tomu, čo povedal predrečník, hovorí pán Buzutil a gratulujem pani Lambert k odvedenej práci. Myslím si, že ide o iniciatívu, ktorú by sme mali urýchliť a na všetkých zainteresovaných apelujem, aby sme sa pokúsili dosiahnuť dohodu pred koncom tohto roka. Podľa mňa to je mimoriadne dôležité, aby sme vyslali určitý signál. Signál, že v tejto problematike robíme čosi konkrétne. A vytvorenie úradu na podporu azylantov je podľa mňa veľmi dôležitý krok. Pokiaľ ide o otvorené otázky, chcem v stručnosti načetnúť dve veci. Myslím si, že väčšina z tých vecí, ktoré presadzuje Európsky parlament, nie je nejaká mimoriadná výnimočná, napríklad pokiaľ ide o, o e, zapojenie Európskeho parlamentu do tejto agentúry. Nie, myslím si, že to, čo my navrhujeme, už má precedensy v prípade iných agentúr, takže to nie je niečo, e, čo by bolo nerealizovateľné, o čom by sa nedalo dohodnúť. Takže apelujem na radu, aby sa priblížila stanovisku Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o otázku úlohy Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o solidaritu, tento úrad na podporu azylantov um, samozrejme um, má čo dočinenia so solidaritou. A sú tu určité hranice solidarity, pokiaľ ide o imigráciu. Samotný minulý týždeň Jacques Baro, podpredseda komisie, oznámil, že pilotný projekt, ktorý bol navrhnutý pre Maltu, že v prípade tohto pilotného projektu iba 6 z 27 členských štátov vôbec vyjadrilo záujem o vyjadrenie solidarity v tejto oblasti, drahí priatelia, len 6 členských štátov z celého počtu 27. Takže vyvstáva otázka, aké sú hranice solidarity? A mali by sme nejako nariadiť povinnú solidaritu výzavy dobrovoľnej solidarite? Ja osobne som presvedčený, že solidarita nie je vnímateľná ako povinná alebo ako dobrovoľná, pretože solidarita vo svojej povahe je solidarita a mala by existovať sama o sebe. Ale to, čo vidíme my v teréne, mm, skrátka sa nedá nazvať solidaritou. Na túto otázku samozrejme odpoveď nemám, ale myslím, že ide o otázku, ktorou by sa mal zaoberať Európsky parlament. Takže tá dobrovoľnosť alebo tá opozícia medzi dobrovoľnosťou a povinnosťou nie je podstatná. Podstatné je to, aby tu bola solidarita skutočná, taká, ktorá funguje a to bohužiaľ momentálne nemáme. Ďakujem. Pán Díaz de Mera na záver. Eh, gracias, Ďakujem pekne, pán predseda. Len v krátkosti. Domnievam sa, že táto správa na podporu úradu na podporu azylantov, tak ako o tom informovala pani spravodajkynia. Má už pomerne veľkú skúsenosť v oblasti azylových otázok, zaoberá sa tým, dlho sa v tejto oblasti angažuje, takže je to v dobrých rukách. Chcem sa vyjadriť iba k jednému bodu. A tu by som poprosil o pozornosť aj komisiu, aj radu. Jean, ty si naznačila aj zásadné problémy, ktoré sa týkali podpory, týkalo sa to štruktúry, konzultatívnej úlohy a aj tej skutočnosti, že parlament by mal mať možnosť e, zasahovať do výberu výkonného riaditeľa, ale zatiaľ som nič k tomu nepočul zo strany komisie. Len na konci komisia tak trochu naznačila otázku financovania, ale toto je dôležitá vec, pretože ak by vznikol takýto úrad na podporu azylantov, je potrebné zabezpečiť preň aj financovanie, financovanie pre utečencov. Možno bude dobré trochu presmerovať mm, prostriedky, ktoré sú vo fonde e, pre podporu azylantov tak, ako to prebieha teraz. Tam ide o veľmi konkrétnu solidaritu, solidaritu o veľmi konkrétne poslanie. A v tomto prípade treba povedať, že si musíme dať pozor, aby byrokracia nenahradila solidaritu. Solidarita by mala vyzerať inak. A ak by bolo možno urobiť nejakú zmenu v oblasti financovania. Komisia tomu uviedla, ak si správne spomínam, niečo v tom zmysle, že uvidíme, ako zabezpečíme financovanie. Ale ja sa domnievam, že financovanie je veľmi dôležité a treba ho zabezpečiť už teraz. A v každom prípade musíme zabrániť tomu, aby to bolo na úkor presmerovania peňazí z fondu pre utečencov, ktorý existuje už teraz. Takže by som veľmi rád k tomu potom predostrel pozmeňovací návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Lemhera. Po tom, čo sme si vypočuli e, názory e, poslancov, ktorí sa jali slova, možno, že teraz ešte reakciu by sme si mohli vypočuť zo strany spravodajcu. Pani Lambert. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem všetkým, ktorí prispeli do tejto diskusie. Myslím, že by sme mali privítať e, konštruktívny postoj rady a dúfať, že to mu budú, potom budú následovať aj konštruktívne návrhy zo strany rady. Začali sme diskusiu už tým, že mm, členské krajiny chcú takýto úrad na podporu azylantov, aby podporili azylové aky, ktoré už máme. Súčasťou toho je, že je tu divergencia v kvalite a toto je jedna z vecí, ktorá u ľudí vyvoláva obavy, keď sa pozerajú na otázku solidarity. Teda celkom iste úrad na podporu azylantov by mal zohrávať veľmi dôležitú úlohu v kvalite aj konvergencie. A k tomu by mala byť pridaná aj solidarita. Niektoré špecifické otázky, ktoré tu odzneli, prístup k informáciám, tak e, na tomto sme sa dohodli v parlamente. Toto bude v rámci smernice o prístupe k dokumentom, ktorá už existuje, na ktorej parlament e, pracuje, ale tiež sa pozeráme na otázku kvality informácií, ktoré poskytujú krajiny pôvodu Niektoré členské krajiny už túto prácu robia. No a pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, vzhľadom na to, že pôvodný návrh o tom, že budeme mať e, zástupcu v riadiacej e, rade, e, z tohto sme ustúpili, ale dôvodom bolo aj to, že tu bola výmena za to, že tu bola taká zákopová pozícia a to konzultatívne fórum že aj oni by mali poskytovať expertizu, ktorú majú. Čiže toto je pre nás tiež dôležité. Pokiaľ ide o financovania, tak, pán Dietemera, beriem ten názor, ktorý máte. Mali by sme sa pozrieť na e, dlhodobé financovanie, ale myslím si, že je tiež celkom jasné z toho, čo sme počuli od viacerých poslancov dnes popoludní, že chceme posun, pokiaľ ide o zaangažovanie parlamentu. Nie je to prekvapivé, že je to Európsky úrad na podporu azylantov, nie je to medzivládny úrad na podporu azylantov, čiže Európsky parlament a jeho úloha v tomto musí byť dôležitá. Potrebujeme tiež nájsť rámec v téme efektívnej a aktívnej solidarity a rada aj jej e, slova e, budú veľmi dôležité pre rozhodnutie tohto parlamentu. Ďalšie veci, celkom iste sa vrátime v našich diskusiách e, s radou a s komisiou k týmto veciam, ale ďakujem za prístup e, poslancov k tejto téme a určite toto prenesiem aj na týchto našich ďalších diskusí. Ďakujem, pani Lambert nejaké ďalšie príspevky do diskusie zo, stranu, zo strany predsedníctva. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem za veľmi konštruktívne príspevky, ktoré sme až doteraz počuli. Ukazuje sa, že tu skutočne je veľký záujem o tento dosie. To je veľmi sľubné. Len niekoľko slov. Najskôr informácie je tu pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený v Koreperi. To by bolo zaujímavé pozrieť si. V článku 11 e, tam nie sú žiadne osobné dáta. To by sa malo vyriešiť. Je tu zmienka na článok 11. To by mohlo byť zaujímavé na, e, preskúmať. Pokiaľ ide o solidaritu, viacerí e, ste sa toho dotkli. Chcel by som len povedať, že je tu viacero alebo veľmi veľa spôsobov, akým môžeme mať solidaritu na európskej úrovni. Je to Európsky e, fond pre utečencov, e, to je teda také banálne, ale nemôžeme prinútiť e, členské štáty, aby, aby boli solidárne. Tiež chcem počiarknúť, že vnútorná realokácia je tiež veľmi ťažká na použitie, pretože to môže mať bumerangový efekt, ak to používame veľmi, veľmi často, príliš systematicky, tak sa to k nám vráti a bude to taký magnet a nie riešenie na niektoré problémy. Chcel by som ešte počiarknúť e, stanovisko predsedníctva a síce, že táto iniciatíva nezapadá celkom do zvýšku azylového balíka, pretože to nie je legislatívny nástroj, je to nariadenie, aby sme vytvorili inštitúciu. A keď sa um, snažíme o harmonizáciu, tak toto je veľmi praktický spôsob, akým sa pokúsiť o posilnenie tohto veľmi prakticky prostredníctvom praktickej spolupráce medzi členskými štátmi. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nejaké ďalšie príspevky zo strany Európskej komisie? Nie. Tak v tom prípade to je všetko pre ten, toto druhé čítanie. To, to je veľká priorita pre švedské predsedníctvo, takže Prvý neformálny trialog teda sa uskutoční 1. oktobra a som si istý, že sa urobí maximum preto, aby sa dosiahla spoločné stanovisko všetkých zaangažovaných inštitúcií. Ďakujem. Takže teraz by sme mali prejsť k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 5. Ide o vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov. Všetci vieme, že návrh nariadenia, ktorý, o ktorom budeme diskutovať, mení nariadenie rady, ktoré bolo prijaté vo februári 2004. V tom čase parlament bol konzultovaný eh, mm, ohľadom stanoviska. Je to jedna z oblastí, kde kvôli rozhodnutiu rady eh, z 20. 2. decembra 2004 je teraz e, uplatňované e, spolurozhodovací postup. E, navrhované zmeny sú formulované komisiou a sú zamerané aby, na to, aby sa lepšie preskúmal potenciál e, m, takejto e, siete imigračných styčných dôstojníkov a takisto aj spolupráca s Frontexom. E, návrh komisie a nie je to iniciatíva členských štátov, teda vzhľadom k tejto skutočnosti, tak dáme slovo najskôr komisii a potom zástupcom predsedníctva rady, aby nás informovali o pracovnej fáze, e, v ktorej sa nachádza tento návrh a potom dáme slovo spravodajcovi pánovi Diaz Elmerovi. Takže prosím, nech sa páči zástupcovia e, Európskej komisie, ktorí sa chcú dať slova, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení členovia parlamentu, dámy a páni, cieľom návrhu je prijať toto nariadenie v svetle praktických skúseností a zmien komunitárneho práva, ktoré e, boli, boli prijaté Ide o právny základ pre spoluprácu medzi Frontexom a e, takouto sieťou styčných dôstojníkov. Ide o pravidelnú výmenu informácií a e, tých e, prijatých postupov. Chceme zabezpečiť, aby Európsky parlament ako spolu zákonodarca bol primerane informovaný. Komisia si myslí, že tieto zmeny sú nevyhnutné, aby sme zabezpečili efektívne využívanie takejto spolupráce a jej nástrojov. V nariadení prijatou radou 19. E, februára 2004 e, styčný dôstojník znamená akýkoľvek zástupca jedného z členských e, kra, e, krajín, ktorý je ustanovený členským štátom, ktorý má vytvoriť kontakt s hostovskou krajinou chceme prispieť eh, k prevencii a eh, k boju proti nelegálnej migrácii a chceme uľahčiť návrat utečencov, ktorí sú predmetom takýchto rozhodnutí. Mm, títo imigrační styční dôstojníci sú buď na delegáciách alebo na istých príslušných relevantných orgánoch členských krajín alebo patria k medzi, medzinárodným organizáciám. Chcel by som tiež veľmi stručne hovoriť o vývoji v komunitárnom práve a praktických skúsenostiach, e, ktoré si vyžadujú pozmeňujúci návrh e, v, te, v tomto nariadení. Chceme e, zabezpečiť, aby takáto báza bola vytvorená ako to vyplýva z marcového rozhodnutia rády. Ide o výmenu strategických a operatívnych informácií o, nelegálnej migrácii, nelegálnych vstupoch a týka sa to tiež návratu nelegálnych rezidentov. Potrebné použitie e, takýchto informácií boli stanovené, bolo stanovené komisiou. Toto obsahuje jasné ustanovenia, ktoré e, vyžadujú od členských e, štátov, aby výmena informácií prostredníctvom ikonetu neobsahovala osobné dáta alebo akékoľvek príbuzné dáta s osobnými dátami. Avšak e, bezpečné nástroje komunikácie prestičných dôstojníkov pracujúcich v teréne a výmena informácií s ostatnými členskými krajinami sú kľúčové prvky pre posilnenú spoluprácu v tejto oblasti. Preto komisia navrhuje podporu e, týchto bezpečných informačných nástrojov e, prostredníctvom ICONETu a príslušných nariadení. Zabezpečí sa, aby všetky takéto prvky boli e, poskytované hlas zvlášť tretím krajinám, regiónom alebo medzinárodným organizáciám. Členské štáty môžu potom zvážiť, či uzavrú e, dohody o spolupráce s členskými krajinami, aby zabezpečili, že takýto styčný dôstojník sa bude tiež pozerať na záujmy jednej či viacerých členských krajín. Agentúra Frontex, eh, ako je spomenutá, bola vytvorená v októbri 2004 a stala sa operatívnou o rok neskôr a medzi inými úlohami Frontex tiež robí rizikové analýzy a tieto analýzy musia byť založené na čo najširších zdrojoch, musia byť e, zozbierané e, E, kompetentnými orgánmi členských krajín, aby sme plnili túto úlohu Frontexu. Tiež sa musí e, zlepšiť spolupráca medzi členskými štátami, štátmi a tretimi krajinami samotnými, ale tiež sa musí spolupracovať s kompetentnými orgánmi členských krajín a medzinárodných organizácií. Hoci styčný dôstojník môže poskytnúť značný príspevok k plneniu týchto úloh, Frontexu. Tento potenciál ešte nie je adekvátne využívaný alebo ešte nestačí. Nie sú tu prepojenia medzi styčnými dôstojníkmi agentúrov a zmeny, ktoré navrhuje komisia, uľahčia integráciu Frontexu na stretnutia, ktoré sú e, v rámci tejto siete členské krajiny prijali iniciatívu, že budú organizovať takéto stretnutia. Tu by som chcel spomenúť globálny prístup k imigrácii. Členské štáty začali pracovať e, na e, migračných cestách, kde sa identifikujú e, regionálne platformy spolupráce medzi takýmito styčnými dôstojníkmi a naozaj má zmysel a entuziastické členské krajiny sú lídrami v tejto spolupráci. A pokiaľ ide o, o povinnosť poskytovať správ, tak tu sa vyžaduje, aby sa vytvárali, vypracovali správy o existujúcej situácii v tretich krajinách, s ktorými takýmito, takíto styční dôstojníci spoluprácu. Vzhľadom na to, že členské krajiny momentálne a ich styční dôstojníci sú vo viac ako 230 krajinách, tieto ustanovenia o povinnosti e, písať správy nie sú uplatniteľné. Preto komisia navrhuje, aby sa prijali relevantné opatrenia, e, aby tieto správy boli vypracovávané, pokiaľ ide o špecifické regióny alebo krajiny, ktoré sú zvlášť zaujímavé pre Európsku úniu. A tieto správy musia byť predložené nielen Rade, ale aj Európskemu parlamentu. No, dúfame, že Rada a parlament e, do, dospejú rýchlo k dohode v tomto návrhu a ten sa potom bude môcť čo najskôr prijať. Ďakujem, pán predseda. You, Ďakujem. A teraz v mene predsedníctva Rady pani Marian Persson. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy a páni, vážení členové parlamentu. V krátkosti by som chcela načrtnúť, aký je aktuálny stav, aktuálna situácia na rade. 23. septembra sa stretla e, pracovná skupina Rady pre kontrolu hraníc a veľmi živo sa o tejto problematike diskutovalo. Komisia na tomto zasadnutí predložila svoj návrh. Pracovná skupina Rady prediskutovala E, samotný návrh, ale aj úvodné ustanovenia a ukazuje sa, že tento návrh má na strane členských štátov výraznú podporu a skupina sa dohodla na dvoch menších zmenách v rámci tohto návrhu. Sú to skôr jazykové úpravy ako zmeny samotnej podstaty veci, pretože na podstate, na obsahu sa nič nemení. Rada je toho názoru, že je to veľmi dobrý, praktický návrh a ukazuje sa, že v priebehu 30 minút, počas ktorých sme sa dohodli, už to naznačuje, že je to veľmi dobrý návrh, rýchlejšie sa snad dohodnúť ani, ani nedá, takže dá sa, že je to naozaj veľmi dobrý návrh, i keď je pomerne komplexný. Myslím, že by sa nám mohlo podariť s týmto návrhom pracovať rýchlo a rýchlo postúpiť, postúpiť tento návrh na vyššiu úroveň ak by e, to na rade naozaj prebehlo tak hladko, mohli by sme očakávať už 30. novembra na rade e, záverečné odobrenie e, tejto, tohto predloženého návrhu, ale samozrejme, že očakávame konštruktívnu diskusiu aj zo strany parlamentu a sme samozrejme ochotní vám k tomu dať k dispozícii potrebný čas a priestor. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pani Person. A pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som počúval veľmi pozorne, čo povedala komisia, jej vyjadrenia, súhlasím s tým, čo zaznelo, aspoň vo väčšine vecí. A dnes do poludnia som mal možnosť s pani Mariou Persson sa stretnúť, ako s ňou, tak aj s jej spolupracovníkmi a spoločne sme vyhodnotili predkladaný návrh a pozíciu rady. A môžem povedať, že ma naozaj teší, že máme pred sebou správu, ktorá musí prejsť spolurozhodovacím konaním, takže máme aj my možnosť a právo vyjadriť sa. Tie pozmeňujúce návrhy e, sú pomerne jednoduché a je ich naozaj veľmi málo. Dovolte mi, pán predseda, aby som vysvetlil moje stanovisko a tie pripomienky, ktoré k tomu zazneli. Ja by som rád predložil návrh k časovému harmonogramu a bol by som rád, keby sme mohli túto správu na plene predložiť, na plenu predložiť už v decembri. Aké je pozadie tohto textu, tejto správy? Bolo to v Sevile, kedy sme prvýkrát definitívne sa pokusili uskutočniť túto myšlienku, premietnúť ju do praxe, aby sme mali takýto úrad alebo sieť imigračných styčných dôstojníkov. A keďže chcem byť stručný, tak e, preruším alebo nebudem to veľmi rozvádzať. Ide o to, aby sme mali takú sieť, ktorá bude mať dostatočnú kapacitu na to, aby mohla využiť Eh, imigračných dôstojníkov, eh, imigračných styčných dôstojníkov a ich skúsenosti, aby sa to celé prepojilo so eh, sieťou Frontex. Ide o harmonizáciu kapacít, ktoré máme k dispozícii, aby obe strany z toho mohli profitovať, aby obe strany mali úžitok, tak ako imigrační styční dôstojníci, tak aj agentúra Frontex. Ide o bezpečnú sieť, zabezpečenú sieť, teda sieť o ktorej sme už v minulosti konštatovali, že to musí byť taká sieť, ktorá nebude umožňovať výmenu osobných údajov, údajov, ktoré sa týkajú konkrétnych osôb. A to by som chcel ešte raz počiarknúť, že tu nepôjde o výmenu osobných údajov, ale skôr sú to údaje k emigračným, imigračným tokom, k cestám, po ktorých sa dostávajú do členských štátov nelegálni migranti. Týka sa to výmeny informácií o obchode s ľuďmi, výmene informácií eh, ku kriminálnym činnostiam, teda aj eh, k metodám falšovania cestovných dokumentov a k podobným otázkam. Ide o to, aby úrady na lokálnej úrovni z našej strany dostali podporu, pokiaľ ide o takéto nelegálne aktivity kriminálnych organizácií, zločineckých skupín. Tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sú predložené zo strany rady, sú naozaj minimálne, nie je ich veľa, to som už povedal, ide tam napríklad o to, aby sme nahradili slovo migrácia výrazom i migrácia. A na inom mieste v dokumente ide o to, aby sa nahradil výraz e, alebo aby sa pozmenilo znenie na zohľadnenie, teda je, sú to naozaj skôr jazykové pripomienky. Články 3, 4 a 6 sú tými článkami, ktorých sa to týka. Takže naozaj nie sú žiadne pochybnosti o právnom základe. To je článok 30, eh, pardon, 63 zmluvy, takže myslím, že tým som vyčerpal to, čo som chcel povedať a vrátim slovo pánovi predsedovi. Ale rád by som potom povedal niečo k časovému harmonogramu. Ďakujem. Viacerí zahlásia o slovo. Nech sa páči. Pán ďakujem pekne. Ja som e, sa chcela k tomu ešte vrátiť. Počas minulého e, legislatívneho obdobia sme mali k tomu štyri dopyty. K tejto istej téme týkalo sa mm, to témy, o ktorej rokujeme teraz. Opakovane zaznívala otázka e, orientovaná na radu a komisiu, či sú ochotné dať k dispozícii parlamentu tieto dvojročné správy, teda Európskemu parlamentu, ako aj Národným parlamentom, nahliadnutiu. Zdá sa, že táto otázka už je vyriešená v tomto konkrétnom návrhu, ktorý máme teraz pred sebou. Za to som veľmi vďačná, ale odliadnúc od toho, by som sa chcela vrátiť k otázke ILO eh, v prepojení na letecké spoločnosti Teraz mi ide o dopad e, toho, aký budú mať styční dôstojníci na riadenie azylových otázok v jednotlivých členských krajinách. Komisia opakovane teraz povedala, že nemáte v pláne prispôsobovať štandardy, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali prístup k takýmto údajom, aby bolo zrejme, do akej miery môžu spomínaní styční dôstojníci naozaj prispieť prevencii um, ilegálnej migrácie. A pre mňa je veľmi dôležité, aby e, ste nám vysvetlili, ako to bude s týmito informáciami, pani Kele. Ďakujem, súhlasím s vami v tejto otázke zatiaľ vôbec nie je jasné, čo títo styční dôstojníci e, budú robiť a o čom budú diskutovať na tých stretnutiach, ktoré budú prebiehať. Jeden z pozmeňovacích návrhov ide konkrétne o ten k článku číslo 6. Tam hovoríte o tom, že Európsky parlament každoročne bude dostávať správu o tom, ako táto sieť je posilňovaná a ako spoluprácu títo styční dôstojníci. Ja si myslím, že Európsky parlament nepotrebuje nejakú výročnú správu o tom, ako sa využíva internet zo strany, eh, ako sa využíva ikonnet, ako často stretávajú. Nie, potrebujeme aj informáciu o tom, že sa naozaj stretávajú fyzicky. A nás by zaujímalo, či títo sťažovateľníci vôbec majú e, nejaký popis práce, či ho dodržiavajú a či e, sme spokojní s týmto popisom práce. Myslím si, že keď e, novelizujeme toto nariadenie, tak by sme sa mali zhodnúť aj na tom, že informácie, ktoré zbierajú e, títo styční dôstojníci, e, že napríklad by to mali byť informácie aj o tom, ako sa spoločnosť správa k týmto imigrantom, ako sa k ním pristupuje, ako, akú podporu majú v teda vlastne boji proti eh, ilegálnej imigrácii. To nie je jediná ich úloha. Ich úlohou je aj eh, teda získať informácie ako sa pristúpe k takýmto ilegálnym imigrantom. To sú teda dve z takých eh, dvoch vecí, ktoré mi chýbajú v reforme tohto nariadenia. Thank you, Mrs. Žiaľ bez mikrofónu. Maybe some additional points from the Ďakujem. Poprosím radu alebo komisiu, aby sa vyjadili Pán Dobol za komisiu. You, Ďakujem, pán predseda. Len chcem dodať, že títo styční dôstojníci sú vysielaní národnou administratívou, teda členskými štátmi. To znamená, že nezastupujú Európsku úniu, ale svoj vlastný členský štát. A nariadenia ako také len vytvára rámec pre spoluprácu medzi nimi. Ďakujem. Ďakujeme. Chce sa niekto vyjadriť za radu, prosím? Pani Person. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, že sme si veľmi pozorne vypočuli príspevky poslancov a samozrejme, že vás budeme aj naďalej informovať o najnovšom vývoji v rade v tejto téme. Ďakujem pekne. Pán Diaz Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, že aj ja si veľmi cením pripomienky, ktoré zazneli a aj to upozornenie na skutočnosť, že nie je celkom jasné, čo budú imigrační styční dôstojníci robiť, aká ich náplní práce. E, nie je to v tomto nariadení možno dostatočne podrobne e, rozpísané. Ich základnou úlohou je prispieť k prevencii, e, boji proti ilegálnemu pristahovalectvu, ale aj E, iná zložka ich činnosti je dôležitá a to je e, ich spolupráca v rámci legálnej migrácie. Samozrejme, že tie zmeny, o ktorých som hovoril, tie sa týkajú článku 3, 4 a 6 tohto nariadenia a tu budeme musieť e, ešte niečo pozmeniť. Ja by som veľmi rád všetky návrhy zo strany kolegov, ktoré zazneli, zohľadnil a navrhujem ďalší časový plán v takomto zmysle. Najprv zopakujem ešte raz, že ide o pomerne jednoduchý, nekomplikovaný návrh a že ide o prijatie už existujúceho nariadenia. Takže pracovný dokument sa bude prerokovať 4. alebo 5. novembra. Potom by sme mali nejaký čas na podanie pozmeňovacích návrhov. To by bol 5. 6. november, niekedy do obeda. Potom hlasovanie vo výbore by bolo 16. novembra alebo prípadne počas zasadnutia 1. alebo 2. decembra. A ak mi kolegovia vyslovia dôveru, tak potom by som 15. decembra predložil túto správu na plene. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Gezimera. Ďakujem. Takže máme tu návrh kalendára. Ak nikto nemá žiadne námietky zo strany poslancov, členov tohto výboru, tak tento návrh posúdime tak, aby bol zlučiteľný so zvyškom parlamentného kalendára, hlavne pokiaľ ide o plénum. Myslím si, že celý ten dosie je pripravený na ďalší postup a mali by sme pokračovať ďalej v programe. Súhlasíte so mnou? Dobre. Ideme k bodu 6. Teda k bodom 6 až 11. Ide totiž vo spolok do správy, ktoré bude prezentovať pán Buzutil Takže navrhujem spoločnú rozpravu o bodoch 6 až 11. Šestka to je dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Mauriciom o zrušení víz na krátkodobý pobyt. Bod 7 to je dohoda medzi Európskym spoločenstvom Barbadosom o zrušení víz na krátkodobý pobyt. Osmička je rovnaká dohoda e, s Svetým Krištofom a Nevisom. Bod 9 rovnaká dohoda s Bahamami a desiatka rovnaká dohoda s Antigou a Barbudou. A ešte bod 11. Rovnaká dohoda so Seychellami. Všetky tieto dohody, ak sa nemýlim, mali za spravodajcu pána Buzutila. Takže ho poprosím, aby nás s tým oboznámil. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Zrejme mi to bude trvať ešte kratšie, než trvalo vám predstavenie týchto správ, lebo je to všetko veľmi jasné. Na úvod chcem povedať, že hoci ma to mrzí, nenavštívil som ani jednu z týchto krajín. Bol by som sa tomu potešil. Ide o naozaj kratučké správy, ktoré sa týkajú bezvízového cestovania pre občanov EÚ a príslušných krajín. Ide o krátkodobý pobyt, teda pobyt nedlhší ako dva mesiace. Jediný problém, ktorý vzniká v súvislosti s týmito správami, je princíp reciprocity teda ide o dohodu, kedy dostávame to, čo dávame, teda dostávajú občania našich krajín to isté, čo my poskytujeme občanom tretich krajín. Takže toto je otázka, či naozaj je dodržaný princíp reciprocity. Zástupkyňa komisie je tu, včera som sa s ňou stretla za účelom objasniť práve túto problematickú otázku. A poprosil by som ju, aby tu vystúpila, a aby nás ubezpečila, že reciprocita je v prípade týchto dohôd daná. Teda, že naozaj boli zrušené víza pre všetkých občanov. A navrhujem, pán predseda, aby sme o týchto správach kladne hlasovali zajtra, po tom, čo sa vyjadrí uspokojivo komisia. Ďakujem pekne, pán Buzotil, hovorí pán predseda, že ste boli taký stručný, ale naozaj veľmi výstižný. Spravodajca nechce teda predložiť žiadne pozmaňovacie návrhy, tak som bol informovaný. A pre poslancov, ktorí chcú predložiť pozmaňovacie návrhy, chcem oznámiť lehotu na toto predloženie. Ale najskôr si vypočujeme Európsku komisiu a predsedníctvo. Najskôr poprosím predsedníctvo rady, pani Fali, Leila Falini vystupí. Nech sa vám páči. It was actually supposed to be Sofia Jarlonson that was going <laughs> to speak, so I give... Nemala som hovoriť ja, ale kolegyňa vedľa mňa, takže jej odovzdávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, rada sa rozhodla týchto 6 mikroštátov posunúť do skupiny tých krajín, e, ktoré sú oslobodené od vízovej povinnosti pre krátkodobé návštevy a Chceli ste sa uistiť v tom, že ide naozaj o reciprocitu. Zároveň bolo rozhodnuté, že by sa to nezakladalo na úplnej bilateralite. Rada a komisia viedla rokovania s týmito mikroštátmi. V oktobri sme uzavrali tieto rokovania a v novembri 2008 mohli byť dohody parafované. V apríli 2009 sa rada rozhodla prijať túto dohodu a teraz čakáme na stanovisko parlamentu, aby sme mohli e, dohovor aplikovať. My s veľkým záujmom očakávame vaše stanovisko, vaše príspevky a ako náhle budeme mať k dispozícii vaše stanovisko, posunieme toto na vyššiu úroveň na rade, aby, mohlo byť, aby táto dohoda mohla byť čím skôr implementovaná. Ďakujem pekne a za Európsku... A teraz poprosím za komisiu pani Dafne Kogu, nech sa páči. Thank you very much. I will try to... Ďakujeme. Teda ďakujem. Pokúsim sa o stručnosť. V prvom rade podporujem to, čo povedal pán spravodajca Hlavný problém, ktorý musíme prekonzultovať v tejto súvislosti, je tá reciprocita a právna istota. Viete, že v roku 2006 komisia predložila návrh v tom zmysle, že týchto 6 mikroštátov splňa všetky základné kritéria podľa naredenia P39 takže sa ocitli na zozname krajín, kde bude zrušený vízový styk. V roku 2007 sme to znova potvrdili a komisia a rada navrhli, aby vízový styk pre občanov týchto krajín bol zrušený po ratifikácii a implementácii prvej dohody o zrušení víz. Toto je samozrejme prvý krok v našej spoločnej vízovej politike, 10 rokov po jej uvedení do činnosti. Takže je to naozaj poprvýkrát, čo pristupujeme k tomuto druhému kroku hodnotenia teda dochádza poprvýkrát k uzavretiu dohody medzi spoločenstvom a určitou krajinou o zrušení víz na krátkodobý pobyt. S zachovaním plnej reciprocity pre našich občanov. Takže poprvýkrát všetci občania všetkých členských štátov budú profitovať z toho istého režimu ako občania tretej krajiny. Pokiaľ ide o možnosť obnovenia vízovej povinnosti, podmienky takéhoto kroku sú súčasťou dohody. Jasne máme definovanú dĺžku pobytu, máme definované osoby, ktoré môžu profitovať z tejto úpravy. Poprvýkrát tu máme takúto typológiu ustanovení pre zrušenie víz. Takže myslím, že to je transparentný postup, máme tu právne garancie. Pokiaľ ide o poskytnutie plnej reciprocity tohto zrušenia víz. Nerada by som zachádzala do detajlov, pokiaľ ide o tento prístup, ktorý uplatňujeme k reciprocite. Niektorí z vás Viete, aké udalosti sa nedávno vyskytli v súvislosti s obnovením víz pre občanov Českej republiky zo strany Kanady. Komisia sa tomu bude venovať. Aj eh, na to vydáme správu, v tejto, v, o tom vydáme správu, pokiaľ ide o reciprocitu v budúcich dňoch. Mám tu nejaké prihlášky do diskusie zo strany poslancov. Pán Brons ako prvý. Uh, Áno, som proti tomu, aby... Teda som za to, aby sme znižovali byrokraciu pre turistov. Ale moja otázka znie, nespôsobí to zrušenie víz zvýšenie ilegálnej uh, imigrácie, teda že ľudia budú zostávať dlhšie, než nakoľko to majú povolené. Máme tu princíp e, reciprocity a mňa by zaujímalo, či e, nebude tento princíp uplatnený aj na väčšie štáty s väčším počtom obyvateľov, čo by mohlo tú ilegálnu imigráciu ešte viac posilniť. Ďakujem. Mr. Morales, Ďakujem, pán Morales. Ďakujem, pán predseda. Občania našich krajín by radi teda navštivovali tieto malé krajinky a preto podporujem pána Buzutila, pokiaľ ide o zrušenie tohto vízového styku. Mňa len mrzí, že nezorganizoval pán Buzutil nejaký malý výletik na tieto miesta, ale tiež podporujem to, čo povedal predrečník, že je potrebné zvažovať zrušenie týchto víz od prípadu k prípadu. Toto je veľmi dôležitý prístup. Ďakujem. Euh, Áno, veľmi stručne. mimo tých vtipov, ktoré odzneli, bolo by dobre, keby občania týchto krajín boli dobre privítaní, keď prídu do našich krajín, ako oni vítajú nás, keď eh, ideme do ich krajín. Otázka zrušenia krátkodobých víz je skutočným problémom, pretože tí, ktorí vážne pracujú na tejto otázke, veľmi dobre vedia, že otázka krátkodobých víz je druh začarovaného kruhu, ktorý e, čoraz viacej porušuje základné práva niektorých občanov, hlavne južných krajín. Je to pravda aj pre kultúrnu výmenu, aj pre obchod, e, e, hlavne s remeselníky, s remeselníkmi alebo aj v oblasti športu, čiže mm, zrušenie krátkodobých víz, ktoré sú jediným spôsobom, ako korektne zaobchádzať s občanmi južných krajín, ktorí chcú prísť k nám. To je dobrý spôsob, pretože inak e, nastane E, nelegálna migrácia e, a určite nikto z nás by takéto niečo nepodporil. K textu, ktorý e, tu máme, my sme úplne za, možno s niektorými obavami, čo je to platný pasport. Toto je pojem, ktorý je vágný z právneho hľadiska. Ďakujem. Pán Bons? Nech sa páči. Vážený pán... Pán predseda, čo sa týka predovšetkým krajín v Karibiku, to sú často tranzitné krajiny pre drogy, ktoré sa vyprodukujú v Južnej Amerike a potom e, sa využijú tieto krajiny v Karibiku, aby sa dostali drogy do Spojených štátov amerických alebo do Európy. A často dochádza aj k tomu, že v týchto krajinách sa prepierajú špinavé peniaze a preto my si myslíme, že v tomto krátkodobom víze máme ešte takú ďalšiu garanciu na to, aby e, sme mohli ošetriť túto otázku a my sme preto proti zrušeniu krátkodobých víz. Pán Masip? Ďakujem pekne, pán predseda. Podporujem pozíciu, ktorú zastáva pán Buzutil a ostatní, ktorí hovorili predo mnou ale z hľadiska Európskej únie treba zohľadniť aj vzťahy, ktoré máme s týmito krajinami. Samozrejme, že sa snažíme odbúrať byrokraciu, chceme postupovať diplomaticky, ale treba použiť aj diplomatické nástroje na to, aby sme ošetrili túto otázku, pretože tuto je hrozba veľkej pandémie zvanej daňový raj. A my musíme zabezpečiť to, aby sme všetko zabezpečili legálnym spôsobom, aby žiadna z týchto krajín nemohla profitovať z krízy, ktorú momentálne v Európe máme. Takže vrátim sa pánovi Busutelovi. Ak som to správne pochopil, spravodajca navrhuje, aby sme schválili toto rozhodnutie zajtra a bolo by teda len správne, aby sme stanovili e, termín alebo lehodu do 11. dnes e, do 6. na predkladenie pozmenujúcich návrhov, aby sme mohli hlasovať zajtra. Pán Busutil? Ďakujem, pán predseda, a dovolte mi začať tým, že s vami súhlasím, pokiaľ ide o časový harmonogram, ktorý navrhujete pre prekladanie pozmeňujúcich návrhov a pre hlasovanie zajtra. Ale tiež ďakujem poslancom, ktorí prispeli do tejto krátkej leživej debaty. A objasním ešte dve veci. A síce, že toto nie je prvýkrát, čo tretie krajiny sú vyňaté z negatívneho zoznamu a sú v pozitívnom zozname, pokiaľ ide o víza. Čiže nerobíme to poprvýkrát voči tretím krajinám a po druhé, toto sa bude týkať všetkých kategórií e, občanov, bežných ľudí, diplomatov, e, držiteľov pasov s výnimkou e, platených e, činností, teda víza budú obmedzené v tomto ohľade. Znovu ďakujem všetkým, ktorí prispeli do diskusie a myslím, že v tomto bode by sme túto rozpravu ukončili. Ďakujem pánovi Busutelovi. Sú nejaké ďalšie pripomienky zo strany predsedníctva? Európska komisia. Len jedno drobné objasnenie zo strany komisie. E, týka sa mandátov. Samozrejme, máme mandát rokovať o Eh, zrušenie víz s Brazíliou. Je to prístup, ktorý sa snažíme rozviť, aby s niektorými členskými krajinami, aby sme navýšili právnu istotu, pokiaľ ide o reciprocitu medzi občanmi tretich krajín a našimi občanmi. Ďalšie upresnenie z mojej strany po otázke Eh, jedného poslanca. Zrušenie víz neznamená, že na hraniciach nie je žiadna kontrola, ale samozrejme, že osoby, ktoré sú súčasťou nelegálneho obchodu alebo nelegálnych činností, títo sú eh, zastavení na hraniciach. Eh, tá vonkajšia kontrola alebo hranica, kontrola na vonkajších hraniciach bude stále platiť. Myslím, že to je všetko k tomuto bodu. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 12 a to je sexuálne zneužívanie a vykoristovanie detí a detská pornografia. Ide o správu a zodpovedná osoba za ňou je vážený člen výboru LIBE pani Roberta Angelili, ale musíme e, spravodajkyňu ospravedlniť, pretože z osobných dôvodov sa nemohla zúčastniť dnešného stretnutia a teda náš podpredseda výboru LIBE, pán Giacolino, ju nahradí ale pripomeniem, že vykoristovanie detí je kľúčové, eh, kľúčová obava nášho výboru. Za posledné roky sme prijali niekoľko správ, ktoré sa týkajú tejto veci, vrátane správy pani Roberty Angelili Najar. E, tu sme dali odporúčania o tom, ako by parlament chcel vytvoriť alebo ako by mal vyzerať rámcové rozhodnutie k sexuálnemu zneužívaniu a vykoristovaniu detí. Po tejto správe nasledoval návrh komisie, o ktorom dnes diskutujeme. Takže e, najskôr dáme slovo zástupcom komisie, potom švedskému predsedníctvu a po ich komentároch a e, prezentáciách potom spravodajca pán Čakolino e, sa ujme slova. Takže nech sa páči komisia. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Komisia navrhuje k sexuálnemu zneužívaniu a vykoristovaniu detí vo svojom návrhu, e, ktorý je súčasťou balíka spolu s návrhom o obchodovaní s ľudskými bytostiami, o ktorom budeme diskutovať neskôr. Oba návrhy príjmajú integrovaný prístup, čo znamená, že Okrem ustanovení, ktoré sa týkajú uh, samotného trestného zákona, sme v, záv- v návrhu zapracovali prevenciu, e, vyšetrovanie, e, ochranu obetí a podobne. Sme presvedčení, že tento prístup je zvlášť efektívny v tomto prípade, o ktorom teraz hovoríme, ktorý sa týka sexuálneho zneužívania a vykoresťovania detí a detskej pornografie. To sú prípady, kde hlavný cieľ e, tohto legislatívneho aktu je zabezpečiť lepšiu ochranu detí ako obeti takéhoto strašného zločinu. Návrh stavia na dohovore Rady Európy Lanzarote o sexuálnom vykoristovaní detí a inšpiruje sa e, prístupom e, v ľudských právach e, z tohto dohovoru. Je to ambiciózny návrh a snažíme sa ísť ešte aj nad rámec dohovoru Rady Európy, nielen teda rešpektujúc nielen teda ohľadom súčasného rámcového rozhodnutia, ale aj pokiaľ ide o dohovor Lanzarote. Obsah návrhu len stručnosti. V prvom rade uvažujeme o širšej škále povinností, kde sa budú postihovať e, trestné činnosti spojené so sexuálnym vykoristovaním, zneužívaním detí a detskou pornografiou. Ten rozsah je širší z viacerých pohľadov. Predovšetkým ide o sexuálne zneužívanie detí. Teraz pokrývame všetky trestné, ehm, všetky druhy trestného správania, vrátane tých, ktorí sú v ehm, v tom e, dohovore Rady Európy, nie sú tam e, povolené žiadne vyňatia a berieme do úvahy aj e, ďalší vývoj v komunikačných technológiách a zahrnuli sme tam nové zločiny, ako napríklad um, grooming, teda napríklad návrhy na stretnutie sa s dieťaťom s cieľom e, spáchať takýto zločin. Druhý aspekt alebo druhý cieľ je e, zabezpečiť ďalšiu aproximáciu a vyššiu úroveň postihov v oblasti Európskej únie. Sme absolútne presvedčení, že tento zločin musí byť považovaný za závažný zločin a samozrejme, že úroveň trestu musí byť tomu primeraná. Pokiaľ ide o, vyšetrovanie, tak tu máme špecifické ustanovenie, ktoré sa týka iniciovania postupov a rozšírenie e, štatútu e, teda obmedzenia až po plnoletosť detskej obete a pokiaľ ide o využívanie špecifických, veľmi efektívnych vyšetrovacích nástrojov, ako je napríklad e, mm, vyšetrovanie a rôzne ďalšie nástroje, ktoré sú platné v členských krajinách. E, pôsobnosť, e, toto je ťažké, pretože tu sa snažíme urobiť rozhodný krok vpred aj e, s ohľadom na e, dohovor Rady Európy. A toto je zvlášť dôležité, pretože toto e, má pokryť aj sexuálnu turistiku a to je skutočnosť, že napríklad osoba cestuje do zahraničia, kde chce sexuálne zneužiť a vykoristovať deti iných krajín. My chceme zabezpečiť, aby občania a zvyčajní rezidenti krajín Európskej únie môžu byť postihovaní za takéto zločiny, ktoré sú spáchané v zahraničí, hoci tam neplatí dvojitá kriminalita. Pokiaľ ide o ochranu obetí, tak tu máme širokú škálu ustanovení netrestanie obetí za zločiny, ktoré sú spáchané spojené s ich e, stavom, so stavom obetí. Napríklad e, je tu prípad detí, ktoré e, sa prostitujú v krajinách, kde je, kde je prostitúcia kriminalizovaná ako taká. Čiže máme tu ustanovenie, ktoré chráni deti od sekundárnej kriminalizácie teda viktimizáciu a traumatické stavy, ktoré vyplývajú z takýchto prípadov. Napríklad e, zbytočné opakovanie interviu, aby sme zbytočne nezvyšovali traumu, ktorou toto dieťa trpí. Zvlášť dôležité je z nášho pohľadu ustanovenie, ktoré sa týka prevencie. Sú tu rozličné druhy ustanovení v tomto poli, najskôr intervenčné programy pre sexuálnych páchateľov alebo ľudí, ktorí majú obavy, že sa stanú v nejakom čase sexuálnymi páchateľmi. Takéto intervenčné programy by mali byť disponibilné pre týchto ľudí, ako aj pre odsúdených ľudí na dobrovoľnej báze. Snažíme sa zabezpečiť, aby bolo minimálne možné v krajinách Európskej únie blokovať webové stránky, ktoré obsahujú detskú pornografiu. Samozrejme, že je to oveľa ťažšie. takéto stránky e, zastaviť alebo ukončiť ich činnosť, keď sú mimo Európskej únie, ale chceme uspieť aspoň v zablokovaní prístupu klientov na takéto webové stránky. A v neposlednom rade Je tu prevencia opakovaného páchania sexuálnych e, zločinov, teda páchateľov, ktorí prejdú alebo presťahujú sa do inej európskej krajiny v snahe skontaktovať sa tam s deťmi z takýchto dôvodov. Je to prípad Furnire teda odsudená osoba, ktorá sa presťahuje do ďalšej krajiny, ktorá vôbec nič nevie o odsúdení e, takejto osoby. Nemá jeho trestný záznam. Čiže snažíme sa stávať e, stavať na nedávno dohodnutých e, praktikách výmeny nástrojov a trestných záznamov a snažíme sa zabrániť tomu, aby dôležité informácie, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú nielen odsúdenia samotného, ale aj diskvalifikácie z oblasti výkonu profesie, e, odsúdeného, aby sa nemohol skontaktovať s deťmi. Chceme zabezpečiť, aby takéto informácie boli disponibilné, aby to bolo v trestnom zázname a tento bude za účelom ochrany detí e, k dispozícii. Predsedníctvo vám povie niečo viacej o súčasnom stave e, diskusie v Entroapen. Tieto sa začali. Je to mm, vec, ktorá momentálne prebieha. Ďakujem pekne. Mene švedského predsedníctva e, jeho zastupca sa chce ujať slova. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, vážené poslankyne, áno, je správne, čo práve skonštatovala komisia. O prebiehajúcej práci ešte počas českého predsedníctva. Áno, naozaj české predsedníctvo začalo pracovať na e, tejto agende. Švedské predsedníctvo potom túto agendu prevzalo a už počas mesiaca júla sme mali k tomu prvé zasadnutie pod vedením švedského predsedníctva. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že členské štáty túto iniciatívu zo strany komisie privítali. Pozitívne vnímajú tento návrh a na rade sa tým zaoberá skupina pre trestné právo. Mm, trošku sa pozmenili pracovné metódy, pretože e, väčšia časť takýchto trestných činov sa momentálne odohráva virtuálne na internete a práve preto treba prispôsobiť aj legislatívu takejto zmenenej situácie. Zo strany komisie v jej vystúpení veľmi jasne zaznelo, že ide o veľmi rozsiahlu tému a o veľmi široké spektrum trestných činov a práve preto musí byť aj tá škála opatrení, ktoré na to navrhujeme, primeraným spôsobom e, zoširoka poňatá. Švedské predsedníctvo chce posunúť rokovania vpred a samozrejme, ak by bolo možné, veľmi radi by sme sa dopracovali už počas nášho predsedníctva nejakému rukolapnému výsledku. Rada by som ešte spomenula, že tento integrovaný prístup je veľmi vítaný, vítaným prístupom zo strany členských krajín. Ďakujem pekne, to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Teraz počujem zo strany pána spravodajcu, že má záujem vystúpiť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste už sami predtým uviedli, ja zastupujem pani kolegyňu Angelili, ktorá z osobných dôvodov kvôli veľmi smutnej udalosti v jej rodine musela zostať doma v Taliansku. A my sme si už vypočuli stanovisko rady aj stanovisko komisie, ktoré um, obidve uh, strany predniesli veľmi dôležité argumenty a naozaj treba túto otázku veľmi podrobne zvážiť, pretože je to veľmi citlivá otázka, jedná sa o veľmi závažné trestné činy, o jedný z najstrašnejších trestných činov. Už počas mesiaca februára sa Európsky parlament uh, zaoberal touto otázkou a pani spravodajkyňa navrhla nejaké opravné opatrenia, aby som sa ich pokusil teraz v niekoľkých bodoch zhrnúť. Pani kolegyňa Angelili požaduje, aby aj tzv. grooming, teda získavanie maloletých prostredníctvom internetu pre takéto činy bolo možné postihnúť, aby to bolo trestné, aby mm, bolo možné potrestať aj za takýto trestný čin, alebo aj za takýto čin, aby to bolo považované za trestný čin, e, aby medzi členskými štátmi došlo k zlepšenej výmene informácií o jednotlivých e, súdnych prípadoch a aby sa v maximálnej možnej miere zabránilo takéto činnosti, zo strany recidivistov, ak to nazvem, aby sa zabránilo opakovaniu takýchto trestných činov a to aj na základe výmeny informácií medzi členskými štátmi. Viac ochrany znamená ostatne aj väčšiu podporu, viac podpory z psychologického hľadiska, treba v takýchto prípadoch nasadiť eh, psychológov, psychiatrov, aby poskytli eh, prípadnú pomoc. A naozaj čiastočne existujú objektívne ťažkosti poskytovaní podpory takýmto obetiam. A niektorí predrečníci to už spomenuli. Naozaj je potrebné zabezpečiť ochranu zdravia v rodinách. A to sa týka nielen samotných detí, ale aj rodinných príslušníkov. Je potrebné, aby členské štáty viac plnili svoju úlohu v zmysle vzdelávacích aktivít, podpory vzdelávacích inštitúcií, v zmysle osvety, pretože toto je naozaj veľmi závažná trestná činnosť zneužívanie detí a mladistvých. Ďakujem, hovorí pán predseda. Vidím, že sa do diskusie hlási niekoľko rečníkov, ale keďže už máme malé omeškanie vzhľadom na pôvodný časový harmonogram, tak vás poprosím, aby ste sa naozaj vyjadrovali stručne. Pani Sipel. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, toto je problém, o ktorom diskutujeme opakovane, už to je samo o sebe dosť e, smutné, ale keďže hovoríme aj o nových technológiách a o tom, že táto kriminál, e, kriminálna činnosť, táto, e, tieto trestné činy sa naozaj dostali na stránky internetu, potrebujeme zamedziť e, takéto činnosti, aby hovorilo sa o tom, že by malo byť možné zablokovať takéto stránky, ale naozaj je pomerne jednoduché obísť takéto zablokovanie, aspoň keď je niekto trošku šikovnejší v práci s internetom, takže e, treba zabezpečiť aj iné možnosti, tak aby bolo e, zabranené tomu, aby takéto stránky mohli byť stiahované z internetu. ak e, funguje to čiastočne aj tak, že v zámorí sú určité e, styčné body, prostredníctvom ktorým e, je možné takéto stránky šíriť. Takže treba naozaj vytvoriť bezpečné a účinné zábrany, nielen blokovanie, aké bolo doteraz. Pán Albrecht, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj predsedníctvu a komisii za tento návrh ja by som sa pripojil k pani Zipe v tom, že je to naozaj veľmi dôležitá oblasť, ktorej sa musíme venovať a som rád, že sú takéto dobré návrhy pre túto oblasť. Ale práve tejto jednej veci by som sa chcel venovať, ktorá už bola spomenutá, a to, sú, to je blokovanie na internete. Ehm, chcel by som k tomu uviesť tri body ktoré sú podľa mňa najdôležitejšie z celej tej plejady podbodov a bol by som rád, keby to bolo možné zapracovať do návrhu jednak. My ako parlament sme už viackrát poukazovali na to, že je potrebná medzinárodná spolupráca v tejto oblasti, aby sme naozaj boli schopní e, vysledovať a zlikvidovať zdroje, ktoré poskytujú takéto um, Mm, služby a podobne. Keď sa pozrieme na to, ako sme postupovali v, pre oblasť duševného vlastníctva, musí byť aj tu možné vymazať zdroje takýchto informácií a to už na základe práv detí. Preto si myslím, že je nesprávne, ak nepostupujeme rovnako aj v oblasti detskej pornografie. Chcel by som upriamiť pozornosť na to, aby sme v tejto oblasti urobili viac a aby sme členské štáty e, priviedli, primeli k tomu, aby bolo možné takéto obsahy zo stránok na internete vymazať a e, účinne zablokovať. Vieme, že väčšia časť takýchto e, pornografických materiálov, v ktorých vystupujú deti, e, nie sú k dispozícii niekde na severoch v tretich krajinách, ale predovšetkým tam, kde Európska únia má silných partnerov, kde máme možnosť presadiť právo a práve preto by to v týchto oblastiach malo fungovať. A ja mám pocit, že sa jednoducho robí príliš málo na to, aby sa vytvorili nejaké alternatívy, e, vyhodnotenia možností a mám pocit, že pri vyhodnocovaní takýchto opatrení, napríklad ako sa už hovorilo o zaplokovaní o vytvorení e, blokovania na internete, prístupe na takéto stránky. Sú ešte ďalšie alternatívy, ktoré sú efektívnejšie ako tie, ktoré sa už používajú a treba urobiť viac preto, aby zablokovania na internete boli, boli účinnejšie. Myslím, že jednoducho chýbajú skutočné, reálne pokusy e, zabrániť takýmto praktikám a e, niekedy je dosť nejasné, o aké o aké východiska sa pri tom opierame. Mám dojem, že by sme si mali otvorene položiť otázku, čo popri mnohých dobrých návrhoch, ktoré sú tu obsiahnuté, čo ešte by bolo treba posilniť, čo by bolo treba urobiť na to, aby naozaj bolo možné takéto obsahy na internete vymazať, alebo či je to len určité, určité symbolické opatrenie, ktoré je takým výstrelom do prázdna. Od toho by sme mali odliadnúť.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 Thank you. Ďakujem. Pán Romera. Zdá sa, že tu nie je. Pani Romero. Pán Busutil. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem um, za všetky pripomienky, ktoré zazneli. V tejto téme myslím si, že všetci rodičia majú rovnakú obavu, pokiaľ ide o ich detí a ich pôsobenie na internete. Všetci sú si vedomi rizí, ktoré internet prináša. Takže som presvedčený, že musíme prijať každé možné opatrenie a to, čo možno najrychlejšie, tak aby sme našim deťom potrebovali dať všetku potrebu, ktorú si zaslúžia, ktorú potrebujú. Najmä v situáciách, kedy sú vystavené možnosti sexuálneho zneužívania na účely pornografie. Mám jednu poznámku, možno je to otázka. Aké sú hranice našich kompetencií v oblasti trestných aktivít? Ak sa nemýlim, tak ide presne o trestnoprávnu oblasť. Ide tu o harmonizáciu trestného práva v tejto oblasti. Poprosil by som komisiu, aby nás oboznámila s tým, aké sú hranice našich právomocí v tejto oblasti. Čiže do, kam vlastne už môžeme zachádzať v tejto oblasti v našich aktivitách? Prečo sa to pýtam? Pýtam sa to preto, lebo vieme, že Európsky súdny dvor prijal niekoľko rozhodnutí, najmä v oblasti životného prostredia, ktoré boli relatívne prísne, pokiaľ ide o hranice našej právomoci v tejto oblasti. Ďakujem, pani Matie. Matie? Merci, Ďakujem, pán predseda. Mám dve otázky k tejto vážnej téme. Prvá z nich sa týka prevencie. Myslím, že by sme mm, mohli mať viacej prevencie v tejto veci, hlavne tým, že vieme, že obete sú e, budú jedného dňa osobami, ktoré sami budú páchať takéto činy, čiže systém prevencie na základe veci, ktoré sa stali týmto deťom, by mal byť braný do úvahy. Potom e, sexuálna turistika. Chcela by som vedieť, či má komisia presné údaje o sexuálnej turistike mimo hraníc Európskej únie, keďže ja som bola v Kambodži počas predošlého mandátu za týmto účelom a bola som zarazená. Ja som bola presvedčená, že sexuálna turistika Európanov bola veľmi e, veľká. Pracovala som s mimovládnymi organizáciami v Kambodži práve na tejto veci a bola som prekvapená. Kúšetovala som, že v konečnom dôsledku sexuálna turistika je veľmi regionálna a ide skôr o Aziatov, ktorí sú veľkými spotrebiteľmi detí a niektoré večery a počas niektorých nocí som sa dostala do takýchto štvrtí, Ehm, no a bola tam veľmi málo Európanov, aj mimovládne organizácie mi to potvrdila. Chcel by som vedieť, či komisia v tejto časti sveta má údaje, ehm, ktoré by boli ehm, k dispozícii. Ďakujem. Pani Sernst. Ďakujem pekne. Ja som sa zaoberala týmto problémom niekoľko rokov na nemecko-českej hranici a môžem povedať, že je naozaj veľmi dobré, že sa robia kroky, ktoré e, sa zacielujú na ochranu obetí a naozaj vítam takéto opatrenie. Čo by sme v každom prípade mali ešte posilniť, to sú otázky prevencie a otázky práce s nie spolupráca s páchateľmi, ale práca s páchateľmi, aby sme zabranili opakovaniu takýchto trestných činov. A tu treba naozaj našu prácu ešte posilniť, aby sme tú tému obsiahli ako celok. Trochu mám takú, takú zmiešanú, taký zmiešaný pocit, rozpačitý pocit, pokiaľ ide o trestnoprávne otázky. My sme dosť dlho o tom diskutovali, akým spôsobom naozaj e, vyčerpať možnosti trestného práva bez toho, aby sme to celé ešte zostrovali, pretože potom to vie, môže viesť čiastočne ešte k horším trestným činom. A myslím, že tuto musíme byť veľmi opatrní a pozrieť sa na to, či je to naozaj správna cesta, či môžeme tie opatrenia takýmto spôsobom ukotviť. No a ďalší bod, veľmi dôležitý, je policajná spolupráca. Myslím, že aj tu sú ešte veľké deficity. Ja som to často zažila v spomínanom regióne, že e, policajná spolupráca, cezhraničná e, policajná spolupráca v záujme stíhania trestných členov je nástroj, ktorý si zaslúži naozaj ďalší rozvoj a podporu. A ako už povedali kolegovia na začiatku tejto diskusie, blokovanie takýchto stránkach e, nemá žiaden účinok. Nie, nie je to naozaj cesta. My sme sa to v Nemecku snažili sledovať, ale toto nie je správna cesta. Musíme si naozaj e, premyslieť, akým spôsobom by sme mohli pristúpiť k tomu, aby takéto obsahy na internete mohli byť jednoducho vymazané. A treba si na túto problematiku naozaj vyčleniť dostatočný čas, aby sme našli správne a efektívne riešenia. Ďakujem. Pán Diong. Ďakujem pekne, pán predseda. Nadviažem na to, čo práve povedala pani Ernst. Poukážem na trochu všeobecnejšiu otázku. Toto je návrh, v ktorom sa z najlepších dôvodov harmonizuje časť trestného práva a to v záujme boja proti zneužívaniu detí na detskú pornografiu. Ale jedna vec mi tu chýba a to v tej dopadovej štúdii, v eh, hodnotiacej štúdii je príliš málo postihnutá práve táto oblasť, do akej miery je trestné právo v tejto konkrétnej oblasti už harmonizované. A eh, to vyplýva z tohto návrhu, ako aj z plánu, zo zámeru komisia Barota, aby sa e, táto vec posilnila, aby sa spolupráca posilnila. Ja si myslím, že ešte nie sme tak ďaleko. Očividne komisia má nejaký ďalší zámer a ja by som bol veľmi rád, keby nám komisia mohla približiť, aký je ten konečný cieľ našej spolupráce, do akej miery by bolo užitočné alebo ak, do akej miery má komisia v zámere a v záujme e, harmonizovať túto oblasť trestného práva pretože mnohé z takýchto trestných činov sú navzájom poprepájané. Ak e, by sme mali naozaj v záujme vytvoriť európske trestné právo, tak s tým súvisí aj otázka, čo musíme upraviť na úrovni e, európskej a čo na úrovni národných štátov. V tej hodnotiacej štúdii sa mi to nezdá byť postihnuté dostatočným spôsobom. Ja by som rád počul od komisie nejaké vyjadrenie k tomu, akým smerom sa uberá trestné právo a čo treba na európskej úrovni vyjasniť, aby bola možná lepšia spolupráca a ako súvisí tento konkrétny návrh so stratégiou komisie v oblasti harmonizácie trestného práva. Ja mám troška problém s tým, že Európska únia robí legislatívu pre nezávislé štáty. V každom prípade však nemám problém s tým, že by sa malo zacházať detská pornografia naozaj s prístupom nulovej tolerancie. Takže naozaj nemám problém so zákazom nejakých internetových stránok, ktoré ponúkajú pornografiu Nemám absolútne žiadny problém so zakázaním držby materiálu s detskou pornografiou. Niektorí kolegovia majú problémy s právnym základom. To sú skôr kolegovia z liberálnej rodiny. Tých by som však chcela ubezpečiť o jednom. Za každým jedným materiálom takéhoto druhu stojí zločin, jeden z najvážnejších zločinov, aké vôbec existujú. Nie sú to len symboly, sú to naozaj produkty skutočného utrpenia skutočných detí. Deti boli vystavené takémuto utrpeniu, aby mohla vzniknúť takáto internetová stránka, aby mohli vzniknúť takéto fotografie. A my máme naozaj plné právo zakázať takéto aktivity. Musíme tiež pôsobiť na strane dopytu, tak, aby sme postupne znížili ponuku. Pretože ak sme takí liberáli, ak e, chceme umožniť dopyt, ak chceme umožniť dopyt po detskej pornografii, tak možno budeme trestať e, tých e, zločincov, ale nebudeme trestať tých, e, ktorí majú v držbe takéto materiály. Nie, my nesmieme rozlišovať medzi tými dvomi stranami dodávateľského reťazca. Nie, my musíme trestať rovnako zločincov, ako aj tých, ktorí stoja na strane dopytu. V opačnom prípade sa nám utrpenie detí nepodarí zastaviť. Takže prosím vás, kolegovia, Uvedomte si, že hovoríme o skutočných deťoch a o ich skutočnom utrpení, ktoré sa skrýva za každým jedným obrázkom, ktorý nájdete na internete. A mňa naozaj mrzí, že kolega z Nemecka sa teraz na tom smeje, pretože je to veľmi vážna otázka a ja si nemyslím, nech už sme liberálni akokoľvek, nemyslím si, že by sme mali dovoliť utrpenie detí. Ďakujem. Some additional comment by Mr. Albrecht. Pán Albrecht, chcete sa k tomu ešte vyjadriť? Áno, možno ste ma nesprávne teraz pochopili. Ja som pomerne jasne naznačil, že pre mňa je rovnako dôležité, aby komisia a rada predložila tento návrh eh, k pornografickým obsahom a na boj proti ním a vôbec nebolo môjim zámerom uh, poukazovať na to alebo smerovať k tomu, aby sme mali menej angažovanosti v boji proti detskej pornografii. To vôbec nie, práve naopak. Jedna vec, ktorá mi ale leží na srdci, je, aby tento návrh na tom mieste, kde to je možné, aby umožnil rýchle zablokovanie, rýchle e, zrušenie, e, vymazanie takýchto e, stránok, pretože je možné ich na internete presúvať a ľahko môžu zmiznúť môžeme zamedzovať tomu, aby sa takéto veci neprodukovali, aby neboli na aby sa aby neobiehali na internete, ale je dôležité, aby sme ich vymazali. To je dôležité. A je dôležité rozlišovať medzi tým, či ich jednoducho len z hľadiska autorských práv alebo nejako zablokujeme, čo sa dá veľmi ľahko obísť. Pre mňa je dôležité, aby sme e, napadli túto vec pri korení, aby sme mohli vymazať e, stránky s takýmto obsahom. Pretože ak zablokujeme takéto stránky, tak e, možno pod tým pokrieme tých, ktorí to nejako postihne v zmysle cenzúry, ale pre mňa je dôležité, aby sme mali nejaké zásadné opatrenie, ktoré môžeme kedykoľvek preskúmať, aby sme mohli overiť, či je to naozaj primerané opatrenie na to, aby sme postihli túto vec v základoch. A samozrejme, že v žiadnom prípade nejde o to, aby sme urobili menej. Chcem práve v čo najväčšom možnom e, rozsahu chrániť práva detí. E, nech sa páči, e, zastupkynia komisia, ak sa chcete vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Nie som si istá, že mám dobré odpovede na všetky tie dobré otázky, ktoré tu odzneli. Áno, zvažovali sme alternatívy, využili sme názory odborníkov pri príprave tohto návrhu, a hlavne pokiaľ ide o informácie z Europolu, ktorý je veľmi aktívny v oblasti boja proti detskej pornografii. Využili sme tiež informácie z českých štát, členských štátov, napríklad z Veľkej Británie, kde majú veľmi aktívnu agentúru v boji proti detskej pornografii, informácie z Talianska, z mnohých ďalších členských štátov. Samozrejme, že v tejto oblasti neexistuje len jeden krok, ktorý by dokázal všetko vyriešiť, pretože technológia sa vyvíja veľmi rýchlo a je naozaj veľmi ťažké bojovať proti takémuto typu aktivít. Zablokovať nejakú stránku je niekedy úplne nemožné, alebo zrušiť ju, pretože sa nenachádza v Európskej únii. A hoci sa snažíme rozšíriť pravidlo o, o extrateritoriálnej jurisdikcii, toto je veľmi zložité. Naozaj v praxi to prináša veľmi veľké problémy. Takže hoci jednotlivé kroky nie sú všeliekom, sú správnym krokom na ceste k znižovaniu obľúbenosti takýchto stránok, k znižovaniu ziskov tých, ktorí sú skutočnými vlastníkmi týchto internetových stránok. Takže máme na mysli viacero akcií. Napríklad sme vytvorili tzv. finančnú koalíciu, ktorá je príkladom súkromno-verejnej spolupráce v tejto oblasti a vrátanie orgánov činných v trestnom konaní. Pôsobia tu však aj napríklad banky alebo kreditné spoločnosti a ďalší operátori v platobnom systéme, napríklad PayPal. A cieľom tohto projektu je vystopovať prostriedky, ktoré sa využívajú na nákup detskej pornografie. A funguje to samozrejme na, dobrovoľnej spolupra- na báze dobrovoľnej spolupráce bankového systému, ktorí potom môžu skončiť svoju spoluprácu s tými, ktorí nakupujú takéto produkty. Takže je to jeden z možných prístupov k čiastkových prístupov k riešeniu tohto problému. Identifikácia detí, obetí. Áno, myslíme si, že toto je absolútne nevyhnutné. Niektoré mimovládne organizácie um, už nepoužívajú názov detská pornografia, ale používajú obrázky so zneužívaním detí, pretože každý materiál pornografického charakteru predstavuje zneužitie dieťaťa. A samozrejme, že identifikácia zneužívaných detí by mala byť absolútnou prioritou. V rámcovom rozhodnutí máme ustanovenie v tomto zmysle a spolupracujeme s tou finančnou koalíciou, ktorú som už spomínala. Táto tiež má zadefinovaná ako jednu zo svojich priorít. Kde sú hranice našich právomocí? My sme náš návrh postavili na ustanovenia, ktoré existujú, samozrejme v spolupráci s našim právnym oddelením. A naše právne oddelenie, právne oddelenie komisie si myslí, že každé jedno ustanovenie, ktoré tento návrh obsahuje, je v súlade s právnym základom. keďže ide o oblasť aproximácie trestného práva. Pokiaľ ide o sexuálny turizmus, bohužiaľ nemám príslušné údaje, ktoré by sa mohla poskytnúť. Ide o taký skrytý fenomén, pretože zatiaľ nemáme možnosť preskúmať a vyšetriť a potrestať vyníkov, čiže tieto zločiny sú často nepotrestané v krajinách, v ktorých k ním dochádza. Ďakujem. Švedské predsedníctvo, chcete sa vyjadriť? Áno, pán predseda, ďakujem. Je dôležité poukázať na to, čo práve povedala komisia a povedali to aj e, mnohí ostatní predrečníci. Ide o problém zablokovania, účinného zablokovania takýchto internetových stránok. Vieme si predstaviť, že je to do určitej miery neúčinné a práve preto je potrebné nájsť iné alternatívy, aby bolo možné takýmto spôsobom prikročiť eh, k zabráneniu šírenia eh, detskej pornografie. Boli sme požiadaní, aby sme povedali niečo viac k tomu, ako sa stávajú členské krajiny k tomuto návrhu, čo povedali, ako zareagovali na eh, rokovaniach pracovnej skupiny rady, aká je ich pozícia je to dosť komplikovaná otázka. Samozrejme, že nie úplne všetko, čo sa navrhuje v tomto rámcovom e, rozhodnutí, členské štáty bez výhrady akceptujú, alebo že majú všetky členské štáty presne rovnaký postoj. Môj odhad situácie je taký, že teraz je možno ešte príliš skoro povedať presne alebo dokázať presne určiť kde sa rada vo svojich pozíciách, vo svojom stanovisku nazýva, e, nachádza. Pardon. Prešli sme prvým čítaním, budeme sa musieť k tomu ešte raz vrátiť, ale môžem na teraz povedať, že všetky členské štáty ktoré predostreli svoje stanovisko. Z e, toho ich stanoviska vyplýva, vyplýva e, že tento návrh schvalujú. Trochu Viac sa však e, venujú otázke primeranosti trestu. Toto je problém, ktorý viaceré členské štáty oslovili a e, ktorý naďalej pretrváva. Členské štáty vo všeobecnosti vyslovili svoje želanie, aby sme sa vrátili k návrhom z roku 2002. Máme A ešte e, jedna otázka zaznela, k tej sa budem musieť vrátiť neskôr, pretože na teraz žiaľ neviem odpovedať. A to je otázka, prečo sa tento bod nevyskytol v programe konferencie, ktorá bude usporiadaná v novembri. To zatiaľ neviem zodpovedať. Ďakujem. Sure we've had a long and lively, lively debate, so maybe for... Ďakujem, mali sme tu dlhú a živú diskuziu, možno, že nejaké záverečné a poznámky. Vrátime sa teda v tejto veci, sa obratím na pána Žakolina. Áno, myslím si, že táto rozprava jasne ukázala jednu vec. A síce, že ide naozaj o veľmi závažný problém, o veľmi dôležitú tému, ktorej sa budeme musieť ďalej venovať. A to na základe konkrétnych východiskových bodov. Ja už som si na teraz vypočul mnoho stanovisk, s ktorými môžem súhlasiť a myslím, že mnohí z vás súhlasia aj s predloženým návrhom, ktorý sa určite ešte ďalej bude obohacovať o príspevky z vašej strany. To je všetko. Ďakujem. Myslím, že to je všetko. Toto je skutočne najcitlivejší bod. A všetci sme si vedomí, že toto je jedna z vecí, v ktorej je priorita vzhľadom na citlivosť tejto témy a má to určite dopad na samotné základy trestnej legislatívy v našich domácich právnych systémoch. Čiže toto bola prvá výmena názorov a potom, čo sme si vypočuli takúto intenzívnu diskusiu, tak sme pripravení pokračovať, e, nejaké dodatočné veci, ktoré musí povedať pán Dejang, že to je na mieste, takže nech sa páči. Prepačte, pán predseda. E, prepačte, že sa ešte raz hlásim o slovo, ale položil som komisii otázku, ktorá nebola zodpovedaná. Ja viem, že je to komplikovaná otázka, to je otázka harmonizácie trestného práva. Mohla by prosím zástupkynia komisie túto otázku si pribaliť do domácich úloh a potom mu zodpovedať neskôr písomne, aby sme mali informáciu k tomu, ako sa bude, akým smerom sa bude oberať um, harmonizácia trestného práva v budúcnosti, ako vo všeobecnosti tento problém komisia vidí. Bol by som rád, keby sme v budúcnosti k tomu dostali konkrétnu odpoveď zo strany komisie. Nech sa páči, zastupujeme komisie, chcete... Pani Marináro, e, nech sa páči, na nešťastie teda nemám žiadnu odpoveď na takúto všeobecnú otázku, ale všeobecne povedané, samozrejme, že cieľ komisie je podporovať ďalšiu aproximáciu trestného práva a sankcií a toto tento všeobecný cieľ sa odráža aj v tomto návrhu, ale nemôžem vám dať odpoveď na takúto všeobecnú otázku. Je mi to ľúto. Ďakujem. Bohužiaľ, pán predseda hovorí bez mikrofónu. Myslím, že toto je všetko k tomuto bodu programu a všetci vieme, že máme skos. Je 20 minút po 5. Ešte tu máme 3 body, ktoré musíme prebrať, takže sme nútení e, zrýchliť tempo. Ďalší bod je bod číslo 13. Je to predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ochrana obetí. Tento bod je druhou výmenou názorov po prezentácii komisie. Najskôr musíme privítať členov výboru, ženského výboru, ktorí akceptovali našu pozvanku na toto stretnutie práve k tejto osobitnej téme. Švedské predsedníctvo eh, si myslí, že boj eh, proti eh, obchodovaniu s ľuďmi je priorita a diskusie v rade prebiehajú, pokiaľ ide o rámcové rozhodnutie, ktoré má bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. E, rámcové rozhodnutie bolo predložené Európskou komisiou, takže kvôli nedostatku času posledné stretnutie výboru LIBE, diskusia o tejto citlivej veci bola presunutá až na dnes. A túto príležitosť chceme využiť na to, aby sme vám pripomenuli, že Rada požiadala parlament, aby vydal svoje stanovisko do 17. decembra 2009, ak by Lisabonská zmluva e, bola platná alebo vstúpila do platnosti, tak tento návrh zmení právny základ a parlament bude pridružený do spolurozhodovania. Vzhľadom na túto skutočnosť Navrhujem, aby sme začali našu prácu a dám slovo e, spravodajcovi, spravodajkyni pani Het a potom bude nasledovať prezentácia Európskej komisie a potom e, zástup, budú mať slovo zástupcovia švedského predsedníctva. Pani Het, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, prichádzame teraz k ďalšej veľmi dôležitej otázke a to je obchodovanie e, s ľuďmi. Tiež patrí k jedným najzroznejších e, zločinov. Je to otroctvo, ktoré je oficiálne v Európe zakázané, ale napriek tomu 100 rokov po tomto zákaze sa ocitáme z oči voči situácii, že mnoho ľudí, mnoho občanov Európskej únie sa ocitá v otroctve a my ako jedna z európskych inštitúcií máme dôležitú úlohu snažiť sa tomu zabrániť. Návrh komisie, ktorý máme teraz pred sebou, považujeme za veľmi dobrý štart, je oveľa určite oveľa lepší ako pôvodný návrh a je veľmi dôležité, aby sme sa dohodli na nejakom rámcovom rozhodnutí, ktorý, ktoré dokáže e, pohnúť veci dopredu. Preto je veľmi dôležité aby sme sa venovali tomuto problému zoširšia ako len z hľadiska trestnoprávneho konania a potrestania takýmto, takýchto osôb. Treba, aby sme sa tomuto problému venovali cezhranične, či už je to nútená práca, sexuálne otroctvo, adopcia, ilegálna adopcia a tak ďalej. Uh, toto rámcové rozhodnutie e, nesie titul Predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ochrana detí. A v prvom rade sa snaží toto rámcové rozhodnutie venovať trestnoprávnemu rozmeru. Nejde, to, je, to je priorita. Nejde to ani tak veľmi o to predchádzanie a ja sa preto pýtam, či by sa nemalo toto rámcové rozhodnutie radšej volať trestnoprávne možnosti trestnoprávneho postihnutia takýchto trestných činov. Pre mňa je to trochu frustrujúce, e, to, že sa nepostihla celá šírka problému tak, ako to naznačuje titul. Naozaj e, nám musí ísť o to, aby sme aj predchádzali obchodu s ľuďmi, vykoristovaniu a tak ďalej v cezhraničnom kontexte. A nechcem teraz prednášať všetky konkrétne návrhy, ktoré by sme k tomu mali, ale chcela by som položiť aspoň jednu otázku. V článku 3, kde sa hovorí o trestoch a um, okolnostiach, priťažujúcich okolnostiach, sa hovorí, že maximálny trest by mal byť 10 rokov sú to trestné činy páchané na deťoch a to je potom vyšpecifikované v bode 3 článku 3 a tu sa hovorí o 12 rokoch trestu. Okrem toho sú to trestné činy, ktoré sú páchané na deťoch a ako som povedala, tomu sa venuje odsek 3 článku 3 a tu máme problematiku, ktorá sa venuje e, špecificky deťom a deti sú takýmto zážitkom traumatizované po celý svoj zvyšok života. Je to naozaj vec, proti ktorej by sme mali e, rázne zakročiť a ja by som rada vedela, akým spôsobom sú školení tí ľudia, alebo aký by mali byť školení tí ľudia, ktorí prichádzajú do priamého kontaktu e, s takýmito zločinmi a ktorí sú zodpovední za ich vyšetrenie. Parlament by mal byť zapojený do dozoru nad naplňaním tohto rámcového rozhodnutia a ja by som rada vedela, ako sa k tomu stavia komisia a ako to vidí rada. V rámcovom rozhodnutí sa hovorí aj o sieťach na podávanie výročných správ o pokroku v boji proti e, vykoristovaniu e, ľudí a obchodovaniu s ľuďmi a bola by som rada, keby ste nám k týmto správam mohli povedať podrobnejšiu informáciu. Ďakujem pekne. Môžeme si teda vypočuť švedské predsedníctvo. Pani Petrelius, prepačte. Predtým ešte Európska komisia, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem naozaj veľmi stručná. Nechcem sa teraz veľmi vyjadrovať e, k všeobecnému prístupu. Je to obdobné ako pri sexuálnom zneužívaní detí. Nemám na to mandát. E, chceme sa venovať predchádzaniu a boju proti obchodovaniu s ľuďmi a ochrane e, obetí. Je tam zahrnutá aj oblasť monitoringu, ochrany obetí a viacero ďalších zložiek. Je to naozaj ambiciózny návrh a ja by som sa rada venovala teraz priamo tej otázke, ktorá zaznela zo strany eh, spravodajcu a zo strany um, niektorých ďalších. Áno, musíme brať do úvahy, že v prvom rade cieľom tohto rámcového rozhodnutia je aproximácia trestných zákonníkov, trestného práva jednotlivých členských krajín a toto je jednoznačný link, toto je to upriamenie Eh, akým smerom sa chceme eh, vyberať. Samozrejme, že na to potrebujeme vhodný, trestný, eh, vhodný právny základ. A ak by to nebolo postihnuté uspokojivým spôsobom, je potrebné, aby sme mali celý rad opatrení, nástroje, ktoré sa tomu budú venovať. A nejde iba o konkrétne nástroje, ale uh, um, aj o politický prístup. Čo sa týka trestov, teda samotných sankcií, k tomu by som chcela parlamentu povedať, že Európska komisia sa naozaj vážne zaoberá otázkou trestných sankcií, trestných postihov. Hovoríte, že takýto typ e, trestnej činnosti, ktorá sa orientuje predovšetkým na dieťa, aj obeťou sú deti, by mala byť vysoko postihovaná, prísne postihovaná, hovorí sa až o 12 rokoch, ale nie som si celkom istá, či členské štáty um, uvítajú takúto prísnu hranicu, takúto vysokú hranicu trestu. Uvidíme, ako sa nakoniec vyvinú diskusie na rade. E, najbližšie stretnutie pracovnej skupiny pre trestné právo ukáže viac, ale názor komisie je taký, že potrebujeme tvrdšie postihy tak aby to bolo pokryté celoplošne v Európe. Tretia otázka, ktorá zaznela, sa venovala. Tretia, tretia vec je monitoring. Momentálne e, nám ide predovšetkým o vytvorenie podávania správ, vytvorenia systému podávania správ na národnej úrovni toto je veľmi dôležité, podstatná zložka nejakého ďalšieho vyhodnotenia a použitia takýchto informácií. A toto je základný predpoklad na to, aby sme mali porovnateľné údaje na európskej úrovni. Neformálne siete, ktoré slúžia na mm, podávanie správ, práve spustili svoju činnosť. Ešte stále sa diskutuje o kritériách e, pre zbieranie porovnateľných údajov, ale je to proces, ktorý, ako som povedala, sa ešte len spustil, takže musíme počkať na výsledky. Ešte jedna vec e, k nejakým inovatívnym ustanoveniam, ktoré sa týkajú e, pomoci obetiam alebo asistenčnej služby pre obete. Komisia by chcela zdôrazniť, e, že poklada tieto ustanovenia za veľmi dôležité a chceme zabezpečiť, aby obete takýchto trestných činov mali dostatočnú pomoc pred e, samotným e, trestnoprávnym konaním, pred začiatím súdu, počas i po skončení súdneho procesu. Je to dosť komplikovaná úloha, ale sme si vedomi toho, že obete obchodovania s ľuďmi, čo je jeden z najvážnejších e, trestných činov, ktoré sa vôbec spáchajú, sú obeťami a keďže sú to obete, majú nárok na ochranu od e, toho prvotného stupňa, úplne od začiatku, pred samotným procesom. A tu porovnaním najlepších podstupov sme dospeli k nejakému rámcu, akým je možné postupovať, ale znamená to asi toľko, že chceme zabezpečiť, aby takúto právnu pomoc mali obete trestných činov zabezpečené úplne od začiatku um, počas vyšetrovania a neskôr aj počas súdneho procesu. Tu by som chcela zdôrazniť, že toto je postup, ktorý sa ukázal ako najefektívnejší v väčšom počte členských krajín a je to naozaj veľmi dôležité ustanovenie celého tohto návrhu. Ďakujem, švedské predsedníctvo. Nech sa páči, pani Petrojus. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia parlamentu, zaznela otázka, ktorá bola adresovaná rade a týkala sa výšky trestu, časti návrhu, ktorá sa venuje sankciám. A tak ako už pri predchádzajúcom rámcovom rozhodnutí, aj v tomto prípade je to tak, že trestná sadzba je rôzna v jednotlivých členských štátoch. Keďže tu ide o veľmi závažný trestný čin, treba, aby sme to nejako prispôsobili, aby to v celej Európskej únie bolo považované za obdobný obdobne závažný trestný čin, ale je to veľmi komplikovaný. Uvidíme, ako sa aj budú ďalej na rade vyvíjať rokovania. Zatiaľ hovoríme o, minimálnej trestnej sadzbe pre takýto závažný trestný čin, ale medzi členskými štátmi zatiaľ nepanuje zhoda um, na ako, aký, trestný čin, a, pardon, aký trest by mal byť vymeraný za tento trestný čin. Takže uvidíme, ako sa ďalej vyvinie diskusia okolo uh, sadzby, trestnej sadzby. Ale keďže ide o detské obete, musí, musia byť takéto trestné činy primeraným spôsobom potrestané. Ďakujem pekne. Ak chcete ešte niečo dodať, poprosím vás, aby ste sa teraz vyjadrili, aby ste boli struční, pretože máme sklz voči pôvodnému časovému plánu. Pani Sargentini, ďakujem pán predseda. Ako pani Hec, spravodajkňa povedala, toto je lepší rámec ako ten, čo sme mali predtým. To je dobrá správa. Je to jediná, jediný spôsob, ako môžeme riešiť obchodovanie s ľuďmi e, prostredníctvom prevencie a to povedala aj ona, to tu chýba. Jediná vec, čo môžeme urobiť, je pokúsiť sa minimálne dať nejakú moc obetiam a tu by bol na mieste lepší text, ako dávate nejaké nástroje obetiam, aby mali skutočnú právnu pomoc nielen počas prípadov, ale aj v oblasti kompenzácií nevyhnutne uh, od osôb, ktoré obchodujú s ľuďmi, ale aj prostredníctvom národného pracovného práva. Rada by som tu mala nejakú reakciu komisie. No a potom ešte Návrh rámca hovorí, že e, e, členské krajiny môžu uplatňovať opatrenia, ktoré kriminalizujú z môjho pohľadu obete obchodovania s ľuďmi ešte viacej. Osoba, ktorá využije služby, takýchto subjektov, e, ktoré sú potom zneužívané na sexuálne služby, by mala byť penalizovaná viacej. Toto kriminalizovanie takýchto osôb sa ťažko dokazuje a kladem si otázku, či komisia alebo rada môže vysvetliť, prečo tento nezávislý článok je tu a ako chcú zabezpečiť, že obete mm, budú mať lepšie pozície. Myslím, že toto je rizikové a ľudia sú ešte zraniteľnejší. A posledná otázka sa týka zraniteľných a zraniteľnejších obetí. Niektorí ľudia sú viac a niektorí menej zraniteľní Hovorili sme o deťoch, to môže byť pravda a potom každá ľudská bytosť, ktorou sa obchoduje, je zraniteľná ako taká a nemali by sme rozlišovať medzi spôsobom pomoci, ochrany, ktorú môžu takéto obete dostať. Ďakujem. Ďakujem, pani Morvaj. Ďakujem pekne, plne súhlasím s poslednou vetou pani Sargentini, ale Mohli by sme tu mať špecifické prevenčné opatrenia a opatrení pre obete, ak hovoríme o špecificky zraniteľných skupinách. Tu mám problém so všeobecným kontextom e, dôvodovej správy 2.1. Hovorí sa tu o špecificky zraniteľných skupinách a chcem sa opýtať spravodajcu, či je to účelovo zamerané, že tu nie je dôkaz, že tu nie sú etnické menšiny, napríklad e, rómske e, ženy sú osobitne viktimizované s takýmto obchodovaním. Prečo je to dôležité mať takú dobrú diagnózu? Lebo potom, ak chceme, môže tu mať etnicky špecifikované opatrenia na podporu obetí. Spôsob, akým to ja vnímam, a naozaj by som chcela vedieť názor spravodajcu a švedského predsedníctva, či prečo je toto taký etnicky neutrálny e, fenomén. V Maďarsku sme svedkami toho, že e, veľmi veľa rómskych žien sa prevádza do a z krajiny a oni sú potom obete politickej korektnosti. Prečo? Lebo páchatelia sú tiež Rómovia, to sú organizované zločinné skupiny, ktorý, ktoré páchajú tieto strašné zločiny na rómskych ženách. Čiže toto je dôležitá otázka na objasnenie či chceme alebo nechceme niečo urobiť s tým etnickým prvkom tohto zločinu. Ďalšia veľmi e, zraniteľná skupina obetí sú ženy z nových členských štátov, zvlášť z mojej krajiny, z Maďarska, nie sú na rovnakej úrovni zraniteľnosti ako ženy zo starých členských štátov, to musíme povedať otvorene a aspoň v Maďarsku je situácia veľmi podobná. Uh, teda situácia žien v Maďarsku a situácie žien z tretieho sveta. Keď chceme hovoriť o všeobecnom kontexte, tak by sme nemali hovoriť len o chudobe, ako by to bolo niečo ako prirodzený fenomén, ale mali by sme hovoriť špecificky, že ako výsledok štruktúrálneho adaptačného programu ktorými na nás tlačí e, Svetová banka, Medzinárodný menová, menový fond. Ženy sú chudobné a preto sú zraniteľnejšie, čiže musíme začať. A poprosím švedské predsedníctvo, aby to zdôraznilo, musíme začať špecificky pracovať na špecifických otázkach spojených s novými členskými krajinami, zvlášť pokiaľ ide o ženy, maďarské ženy, musí tu byť etnický faktor a ochrana e, rómskych žien ktorými sa obchoduje, obchodujú s nimi rómsky muži. Ďakujem. Ďakujem. Pán Busutil, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku, ktorá súvisí s obchodovaním v súvislosti s nelegálnymi migračnými tokmi. A moja otázka je, či takýto druh obchodovania je tiež súčasťou tejto iniciatívy. Myslím, že klasický prípad obchodovania, ktorý je veľmi častý a ktorému čelíme zvlášť v južných e, členských štátoch, spočíva v tom, že ľudia sú naložení na loď, e, zaplatia tisíc dolárov každý z nich a potom sú poslaní do Európy. A chcem sa spýtať, či toto je druh obchodovania, ktorý je zahrnutý do, tohto, do tejto iniciatívy. Musím povedať, že toto E, znamená, že je tu veľa detských obetí, ktoré sprevádzajú svojich rodičov, ale veľmi často sa to týka aj e, nesprevádzaných maloletých. A v tomto spočíva celý problém, pretože je veľmi ťažké e, riešiť takéto kategórie zraniteľných ľudí, ako sú napríklad nesprevádzaní maloletí a teda chcela by som, chcel by som, aby sa toto objasnilo. Ďakujem, pán Bosutil. Pani Het. Len veľmi stručne, aby som odpovedala na otázku pani Morvaj. Ja ako spravodajkynia som e, nebola autorkou tohto rámcového rozhodnutia. Môžeme pokračovať v tejto práci, ale hlavne rómske skupiny, ako spomenula pani Morvaj, Vy môžete k tomu, pani Morva, napísať podmenujúci návrh. Na začiatku práce na tomto rámcovom rozhodnutí, mm, v ktorom sa teraz nachádzame, ja, mne mm, záleží na pokračujúcej spolupráci a chceme maximálne dobrý návrh. Ďakujem. Ďakujem. A ďakujem za to, že ste boli stručná. A teraz dávam slovo Komisia švedskomu predsedníctvu. Nech sa páči. Prosím stručne. Len veľmi stručne, takže prvá otázka, kriminalizácia klientov alebo užívateľov sexuálnych pracovných služieb. To je jediné ustanovenie v našom návrhu, ktoré nie je záväzné. Presne preto, lebo veľmi dobre vieme, že téma je veľmi kontroverzná Vieme, že niektoré krajiny idú týmto smerom, ale počas konzultácií, ktoré sme mali v členských štátoch, niektoré krajiny povedali veľmi jasne, že oni nie sú pripravované akceptovať záväznú, záväzné ustanovenia a preto sme boli veľmi opatrní. My chceme analyzovať situáciu, zobrať do úvahy skutočnú implementáciu takýchto ustanovení v krajinách, ktoré sa rozhodli, že pôjdu takýmto smerom. Takže ja plne zdieľam myšlienku toho, že musíme byť v tejto oblasti opatrní. Po druhé, zvlášť citlivé, zvlášť zraniteľné obete. Rozhodli sme sa, že sa budeme držať znenia rámcového rozhodnutia a v trestných konaniach, kde toto tento výraz e, sa používa, teda zvlášť zraniteľné obete, aby sme boli konzistentní. Prijali sme e, tento výraz, ale sme si vedomi toho, že je tu určitý zmetok ohľadom obetí, zraniteľných obetí, zvlášť zraniteľných obetí. A ja dúfam, že toto sa zlepší v konečnom znení rámcového rozhodnutia. Eh, využijem túto príležitosť a poviem, že som vyjadrila svoje obavy, obavy komisie v mojom predošlom príspevku a rada by som ešte povedala, že členské štáty vítajú náš návrh, privítali ho a pracovali sme vo veľmi kooperatívnom duchu so švedským predsedníctvom a členskými krajinami a okrem niektorých vecí, ktoré sú ešte veľmi kontroverzné, tak dúfame, že Dosiahneme veľmi skoro politickú dohodu a dúfame, že výsledok bude pozoruhodný. To si všetci želáme, samozrejme komisia, predsedníctvo a členské štáty. Pokiaľ ide o imigračnú otázku, toto nie je pokryté týmto rámcovým rozhodnutím kvôli právnemu základu, pretože imigračné otázky spadajú do prvého piliera, čiže nebolo možné zahrnúť e, nariadenie, ktoré by sa týkalo komunitárnej kompetencii, kompetencie. Čiže toto sú veci, ktoré sú spojené s prepojením medzi obchodovaním a migráciou. To sa bude riešiť e, e, zvláštnym nástrojom čo bude napríklad možno revízia o rezidenčných povoleniach, e, povoleniach k pobytu pre obete obchodovania 2081 e, alebo nejakým iným nástrojom, ale to veľmi závisí od budúceho vývoja nášho právneho základu. Ďakujem. Ďakujem pani Peterlius v mene predsedníctva. Ďakujem pekne, pán predseda. Um, áno, zareagujem v krátkosti. Zaznela otázka, či tento problém zvlášť zraniteľných osôb sme prediskutovali počas rokovania na rade. Áno, diskutovali sme o tom nielen v súvislosti s týmto bodom, ale aj v iných súvislostiach, pretože je to taký E, novší pojem. Mali sme k tomu konferenciu počas ešte českého predsedníctva a potom už aj počas švedského predsedníctva sme sa tomu venovali opätovne. Veľmi podrobne sme o tom diskutovali. A je naozaj e, ťažké pokryť tento pojem, kto je vlastne zvlášť zraniteľní, kto si vyžaduje osobitú ochranu. Dnes sme si k tomu vypočuli ďalšie pripomienky. Je to otázka, ktorá sa nedá vyjasniť e, v krátkosti a potrebuje svoj čas. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Myslím, že sme teraz už pokryli všetko, čo sme chceli e, k tomu povedať a môžeme konštatovať, že sa bude pokračovať e, v rozprávach o tomto probléme. My môžeme teraz postúpiť v našom programe k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 14. Máme tu k tomu zástupcov viacerých úradov, preto by som vás chcel poprosiť, aby ste hovorili stručne, aby ste obmedzili svoj rečnícky čas. A toto je bod, ktorý sa týka používania informačných technológií pre colné účely dohovor CAS. Máme tu zástupcov eh, z komisie, zástupcov eh, rady, teda predsedníctva a dohľadných, dozorných orgánov tiež. Je to spoločný úrad pre colné záležitosti a hovorí sa tu o možnostiach výmeny nejakého nahradenia legislatívy, ktorá sa týka colných účelov a hovoríme konkrétne o súčasnej situácii. Poprosím pána Alexandra Alvara, aby sa k tomu vyjadril. Je to náš spravodajca. Potom si vypočujeme predsedníctvo, švédske predsedníctvo, Európsku komisiu a aj supervízora alebo úrad dohľadu pre ochranu údajov a spoločného Európskeho úradu pre celné záležitosti, pre colný dohľad. A ja vás naozaj ešte raz poprosím, aby ste boli čo najstručnejší. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem maximálne stručný, pretože v tejto etape môžeme byť struční. Prepačte, že som nebol celý čas prítomný. Hlasoval som v rozpočtovom výbore celý deň. Som presvedčený, že teraz mám oveľa radšej výbor pre výbor Libe. Ale toto je dokument, ktorý už bol predložený počas českého predsedníctva asi pred pol rokom a ako ste povedali, je to celný informačný systém, existuje tieto dokument je vytvorený na posilnenie systému, akým to funguje, je to lepšie, keď hovoríme o prevencii, a iných veciach, ktoré sa týkajú špecifických colných e, účelov, e, napríklad e, v prípade podvodov, piráctvo a podobne. Ale momentálne pracujeme na dokumente, ktorý sme dostali pred letnou prestávkou. Vieme, že predsedníctvo pripravuje nadväzný dokument, ale ešte sa to veľmi neodlišuje od toho, ktorý bol, dokumentu, ktorý bol oficiálne distribuovaný a ktorý dáva náhľad na tieto veci. Je tu niekoľko, veľmi málo vecí, ktoré sa môžu zmeniť, ale v podstate dokument, e, ako bol prezentovaný, je pracovným dokumentom. Súčasný stav, čo môžem povedať teraz, je to, že tento týždeň ukončíme návrh stanoviska, bude to distribuované členom parlamentu na budúci týždeň môžeme mať prezentáciu tohto návrhu a potom okamžite Nasledujúci deň budeme mať stretnutie s tieňovými spravodajcami, ktorí sú zodpovední za ostatné skupiny a potom možno to máte v, vo vašom programe. Eh, Pozmejúce návrhy môžete prekladať do 12. Hlasovať sa bude až v novembri. A myslím, že ak môžeme rýchlo uh, vyrokovať našu pozíciu po diskusiách, ktoré sme už mali v rámci uh, švedského predsedníctva neformálne, tak môžeme ukončiť tento dosie v príslušnom čase uh, v rámci švedského predsedníctva, pretože takéto je E, takáto je ambícia. No a diskutovali sme o tom mm, s pozvanými teňovými spravodajcami. V nasledujúcich e, týždňoch prebehnú takéto diskusie, ako niektoré veci zlepšiť. A rád si vypočujem nejaké komentáre k poslednej verzii, pretože toto je pracovný základ. Máme tu niekoľko otázok, ktoré sa týkajú uh, Eh, obmedzenia eh, používania týchto dát, prístupu, tak ako to bolo stanovené v predloženom dokumente, ale myslím, že nejaké upresnenia by tu ešte boli možné. Na prvý pohľad sú tu určité protirečenia medzi jednotlivými článkami, tie sa snažíme obmedziť, eh, no a mali by tu byť Mali by sme dosiahnuť e, väčší súlad s týmto nariadením. Je to technicky niečo, čo by sme radi dosiahli. E, pokiaľ ide o transparentnosť, tu sme už pripravili e, nejaké pozmenujúce návrhy, ktoré riešia tieto prípady, ale v podstate Musíme uznať, že švedské predsedníctvo urobilo dobrú prácu, pretože zlepšili tento dokument e, od toho francúzského návrhu, potom to preberalo české predsedníctvo až k súčasnej verzii. Bol tu vývoj a ráda museli zobrať do úvahy v niekoľkých prípadoch minimálne, že to, čo predložil parlament, e, je založené na predošlých diskusiách, teda v podstate je tu dobré napredovanie a v primeranom čase rešpektujúc časový harmonogram. Dúfame, že sa o tom bude hlasovať v pléne na konci novembra a v, po, v tom čase, ktorý nám zostáva, pozveme teňových spravodajcov a dúfam, že budeme schopní v rámci výboru a v pléne toto ukončiť v prvom čítaní. Som teda budem veľmi rada, ak eh, kolegovia budú mať komentáre a zaujímajú ma komentáre aj komisie a rady, aké sú ich odporúčania. No ale v podstate znovu musím zablahoželať švedskému predsedníctvu k zlepšeniu tohoto textu v porovnaní s tým, čo sme dostali ako pôvodný dokument. Myslím, že momentálne to je všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Avalo, v mene predsedníctva. Pani Kán, niekoľko minút. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia výboru, dámy a páni, diskusie začali k tejto problematike na pracovnej skupine rady už v novembri 2008. Počuli sme že je k tomu už dohovor, existuje dohovor z roku 95. Takže je na čase, aby právny základ pre výmenu takýchto informácií bol na novo preskúmaný a prípadne na novo navrhnutý. Existuje e, nová verzia znenia, tá sa snažila zamerať na zmeny, ktoré postupne boli robené a ako už spomenula aj komisia, určitým spôsobom to súvisí aj s prvým pilierom a s možnosťami, ktoré členské štáty majú v rámci trestnoprávneho konania v tejto oblasti. Došlo k určitej aktualizácii ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, eh, ochrany údajov ako takých toto bolo odsúhlasené pred e, nedávnom a švedské predníctvo pokladá za veľmi dôležitú otázku mať zabezpečenú e, ochranu osobnej integrity, teda nedotknutelnosti osôb a to máme v úmysle zabezpečiť práve týmito ustanoveniami. Ďalej tu boli vytvorené určité možnosti pre e, orgány, ktoré sú príslušné pre strategickú analýzu, aby mohli takéto um, údaje aj ukladať, archivovať, aby to nešlo iba o samotný dozor. Potom je tu úloha Eurojustu a Europolu a ich prístup k systému, do systému, aby bol zabezpečený prístup aj z ich strany. K tomu už existuje mandát. A iba príslušné orgány v jednotlivých členských štátoch sú eh, oprávnené ukladať takéto alebo vkladať nové údaje do systému. Takže aká je momentálna situácia na rade? Prešli sme technickým čítaním táto úroveň už bola uzavretá. Ešte stále dve veci zostali otvorené, ktoré sme, na ktorých sme sa nedokázali dohodnúť. Jedna z nich je práve prístup Eurojustu do systému. Presnejšie povedané, riešili sme otázku, či má mať Eurojust prístup do systému ako takého, ktorý, pretože e, táto databáza obsahuje dve zložky. Čiastočne v jednej časti sú e, informácie k uzavretým konaniam a preto sme riešili tento problém. A druhá otázka, ktorá je stále otvorená, je, kto má mať kontrolu nad týmto systémom. Určite tí, ktorých sa to týka, sa k tomu ešte budú v priebehu ďalších rokovaní vyjadrovať. No a na strane rady, na strane predsedníctva um, si robíme nádej, že by sme mohli tieto veci pomerne rýchlo uzavrieť, aby sme mohli predložiť vynovený návrh znenia Dovolte mi ešte uviezť, že sme veľmi vďační za to, že takto pomerne v krátkom čase máme možnosť vypočuť si názor parlamentu, čo nám umožní rýchlejšie postúpiť aj na našej strane. Ďakujem pekne za Európsku komisiu. <laughs> Ďakujem pekne, pán predseda, vážení pani poslanci, pani poslankyne. Chcel by som podporiť eh, vyjadriť podporu komisie k textu, ktorý prezentovala rada, pretože je nevyhnutné, aby sme paralelne pracovali na uh, ustanoveniach uh, pomoci v rámci prvého uh, piliera, ako aj uh, tými, ktoré sa týkajú tretieho piliera. Musíme zabezpečiť komplementári medzi krokmi a spoluprácu medzi Europolom a Eurojustom a musíme riešiť problémy, ktoré sú spojené s rozpočtom Komisia má ale dve či tri zásadné ťažkosti, ktoré sú spojené na jednej strane s rozličným prístupom, ktorý sa navrha Europolu Eurojustu. Komisia eh, privileguje skôr eh, eh, rovnaký prístup, rovnaké práva prístupu pre Eurojust a Europol, pre obe entity. Druhá téma ochrana údajov, Systém 515, nariadenia 515 sa vyvíja eh, a to značným spôsobom. Vidíme, priaznivo sa pozeráme na spoluprácu medzi národnými orgánmi, ktoré sú kompetentné v oblasti ochrany údajov a EDPS. A v návrhu rady chceme pridať ďalší orgán GSA, GSE a to eh, znamená, že sú tu ďalšie problémy medzi Joint Supervisory Authority a GS a myslíme si, že európsky model ochrany údajov, tak ako e, e, sa s tým počíta z ostatných e, nástrojoch tretieho piliera, že sa tu od neho odkláňame. Minulý týždeň sme boli informovaní, že rozpočet na rok 2010 bude znížený asi o milión eur čo predstavuje zníženie o 20 rozpočtu AFIS a toto teda bude znamenať, že veľmi ťažko vytvoríme nový systém, o to viac, že bezpečnostné opatrenia spojené s ochranou údajov je potrebné e, aj finančne pokryť. Chcem upozorniť, e, že KOBU musí eh, eh, odobriť návrh rady a toto zníženie nám spôsobuje naozaj vážne problémy. Čiže toľko k situácii pre mm, zo strany komisie a sme k dispozícii a budeme vám pomáhať v príprave týchto dokumentov. Ďakujem. Pokiaľ ide o Európskeho eh, úradníka na ochranu údajov, pán ďakujem, pán predseda, za vaše pozvanie eh, po mm, mojom príspevku z 30. marca. V apríli eh, tohto roku sa prijalo detailné stanovisko na francúzsky návrh a môjim dnešným úmyslom je neopakovať všetky argumenty, ktoré sme použili v tomto stanovisku. Predbežná práca, ktorú robilo švedské predsedníctvo, ako aj spravodajca pán Alvaro nás teší a chcel by som počerknúť len jednu vec, ktorá je spojená s dozorom. EDPS je za prijatie rovnakého modelu ako to, čo podporil e, Európsky parlament v šengenskom informačnom systému ako aj informačný trh a Eurodact. Prečo tento model je v súlade s EDPS a prečo by tento systém mal byť uplatňovaný Cieľom francúzskej iniciatívy je, je pridružiť e, časť tretieho piliera tohto systému s nástrojmi prvého piliera a sú tu komplexné prepojenia medzi obomi právnymi režimami, čiže z nášho pohľadu toto e, pridruženie, spojenie by sa malo urobiť aj tiež ohľadom dozoru. Vidíme podporu, potrebu zabezpečiť externú, externý súlad systému s inými veľkými IT systémami, kde koordinované dozorné modely boli uh, zavedené v oblastiach prvého aj tretieho piliera a už nejaký čas fungujú a majú veľmi dobré výsledky. Všetky tieto systémy predstavujú, majú rovnaké problémy a výzvy pokiaľ ide o skutočne efektívny dozor, ale vidíme tiež potrebu poskytnúť vnútorný súlad medzi prvým a e, medzi colným a informačným systémom. EDPS je e, dozorujúcou entitou prvej časti tohto systému a aj potom ako druhé stanovisko v oblasti e, colnej v júli prešlo. E, vidíme tu príležitosť e, zaviesť jednotnejší systém dozoru založený na trom na trojvrstvovej štrukcie, DPA na národnej úrovni, EDPS na centrálnej úrovni a potom prísna koordinácia oboch prijatie e, koordinačného dozorného modelu by nemalo nejakým spôsobom znížiť právomoci a povinnosti národných DPI tie budú naďalej zohrávať na európskej a národnej úrovni dôležitú úlohu. Jediný prvok na diskusiu je formálny, ako národné DPA sa budú koordinovať tu v Bruseli, mm, ako napríklad GSI, alebo tam budú koordinovaní, bude tam koordinovaný prístup. Toto je model dozoru koordinátorov a okrem právneho súladu a jasnosti tento model by mal z nášho pohľadu byť e, zvolený aj pre praktické dôvody, ako aj pre nákladové dôvody. Rôzne stretnutia, ktoré sa budú zorganizovať e, v Bruseli jeden alebo dvakrát za rok, e, inak by sa musel, nemuseli uplatňovať. Tento model by mohol navýšiť aj transparentnosť výsledkov, vytvorí sa a budú tam dva modely dozora, dozory, dozoru. Pardon. A táto duplikácia sa nám zdá byť e, e, zbytočná. Spoločný dozorný orgán GSA, e, k tejto práci sme aktívne prispeli, sú tu veľmi dobré vzťahy, nie sú tu nejaké vážne rozdiely, pokiaľ ide o ochranu údajov, len e, iné názory, pokiaľ ide o perspektívu. E, Eh, používania týchto eh, údajov. Čiže na záver eh, my sme za to, aby tu bol tento colný systém v rámci tretieho piliera a tento by mal byť podobný ako ten, ktorý sa už úspešne používa v rámci Eurodac a to v rámci prvého piliera CIS. Tiež si myslíme, VIS. Myslíme si, že argument, e, že čelíme úplne oddeleným databázam v dvoch pilieroch, ktoré slúžia na iné účely a nie sú prepojené navzájom, že toto nie je veľmi presvedčivé. Zdá sa nám, že prakticky čelíme určitému umelému rozlišovaniu v dvoch pilieroch a mali by sme tiež myslieť na budúcnosť, na možný vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy a ako e, za bezpilierovej situácie môžeme mať dva systémy dozoru v tom novom kontexte. Ďakujem za pozornosť a sme vám naďalej k dispozícii. Ďakujem, pán Butarelli. A teraz v mene colného dozorného orgánu dáme slovo pánovi Petrovi Michaelovi. Prosím, maximálne 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa to zvládnuť za tie 3 minúty. Zastupujem teda dohľadný úrad pre colné otázky, v ktorom sú zastúpené všetky colné úrady všetkých 27 členských štátov a teraz spolupracujú. Pokiaľ ide o otázky, ktoré tu dnes preberáme, práca colných orgánov vychádza z nového rámcového rozhodnutia, ktoré zdôrazňuje dohľad na národnej úrovni. Keď sa pozrieme na informačný systém colných orgánov v oblasti práva, vidíte, že ide skrátka iba o spoluprácu s členskými štátmi za, využitím jednoduché, za jednoduchého technického zariadenia, ktoré riadi komisia. A všetky národné orgány na ochranu údajov e, dospeli k záveru, že táto práca nie je rovnaká ako práca vo VIS a v Schengenskom informačnom systéme a že by ju bolo potrebné prioritarizovať na úrovni národných orgánov pre ochranu údajov. pretože väčšina vykonávanej práce súvisí s udalosťami v členských štátoch ako takých. A preto úrady na ochranu úradov sú toho názoru, že zachovanie spoločného dohľadu, mimochodom Europol a Eurojust majú podobné štruktúry, že toto by bolo najlepšie na zabezpečenie efektívneho dohľadu. Má to dopady na národnú úroveň a iba národné orgány na ochranu údajov spoločne môžu takúto funkciu plniť. Takže logicky z toho vyplýva, že tu musí byť úzka spolupráca s EDPS a úlohou EDPS a je podľa nariadenia spolupracovať s na, s orgánmi dohľadu. Uh, e Bezpečnostná zložka by mala byť eh, samozrejme v kompetencii EDPS. Takže je potrebná spolupráca, spolupráca medzi orgánmi dohľadu a EDPS. Ja som nevedel, že vôbec prebiehajú nejaké diskusie v Európskom parlamente alebo medzi národnými orgánmi na ochranu údajov o tom, aký by mal byť model, európsky model ochrany údajov. Orgány, národné orgány na ochranu údajov sa snažia nejakým spôsobom predvídať situáciu po vstupe Lisabonu do platnosti. Ako bude ten model spolupráce vyzerať po zmenách v právnej štruktúre? Teraz snažíme sa nájsť čo možno najlepší spôsob ochrany údajov v Európe. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ako pozerám, nikto sa nehlasí o slovo. Pán Alarby možno teda mohol zareagovať. Nepačte, počkajte ešte sekundu. Zdá sa mi, že tam je otázka. Pekne, pán predseda. Ujímam sa slova ako fiktívna spravodajkyňa, teňová spravodajkyňa. Chcela by som uh, tiež švedskému, predsedníctvu a spravodajcovi k vykonanej práci a pokiaľ ide o túto správu, tu je jasné, že hlavné body, kde musíme byť pozorní, sa týkajú ochrany údajov. Je imperatívne, aby tieto údaje zostali súkromné a boli používané iba s odpovednými orgánmi. Aby sa toto mohlo aplikovať, musíme sa tiež rozhodnúť, aký bude dozorný orgán, a som si istá, že tu budeme mať plodnú spoluprácu medzi spravodajcom Musíme sa ešte zamyslieť nad znením, spôsobom, modelom ochrany údajov a rada by som poďakovala za budúci týždeň, kedy budeme mať diskusie. Myslím, že to bude veľmi zaujímavé, pretože je tu veľmi veľa otázok, ktoré ešte nie sú zodpovedané. Ďakujem, pani Jutová, a teraz dáme slovo pánovi Alvarovi. Much, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne aj pani Rojtovej, dúfam, že to správne vyslovil, za podporu zo skupiny SD. Vždy sa tešíme z takejto podpory. Vyjadrím sa k tomu, čo tu odznelo. Neby zaujímalo, ako rada vyrieši otázku prístupu Eurojustu. My sme sa tým trošku zaoberali. Prvým zámerom bolo že by tu mali byť dva odlišné režimy, keďže Europol a Eurojust majú iné úlohy a spadajú pod odlišné režimy, takže by to bolo rozumné. Ale teším sa na to, aký výsledok príde z rady. Pokiaľ ide o dohľad nad systémom, súhlasím s Európskym úradníkom na ochranu údajov. Ja si myslím, že už tu máme určitú prax v rámci existujúcich databáz. Nemyslím si, že by tu teraz bolo potrebné to nejako meniť, pokiaľ ide o informačný systém na celné účely. Myslím, že to funguje veľmi dobre už momentálne a tá štruktúra, to je možnosť číslo 1, teda možnosť vytvoriť určitý orgán, ktorý by pozostával z zástupcov všetkých členských štátov, ktorý by teda vlastne sa zaoberal ochranou údajov je, bolo by to už 64 členov, keby tu boli dva zastupcovia z každého členského štátu a keď e, sa pozne to, že aj iné inštitúcie by sa mohli na tom podielať, nie som si istý, či by to fungovalo na 100%. V každom prípade zatiaľ nemáme žiaden spísaný Eh, model ochrany eh, údajov. Máme tu však eh, príslušné smernice, príslušné právne ustanovenia a mám pocit, že sa praxou, tak povediac, vytvoril určitý model ochrany údajov. Európsky parlament sa neustále podielal na vývoji. Tak sme tu mali rámcové rozhodnutie z roku 2008 o ochrane údajov a my v Európskom parlamente sa snažíme, aby príslušný úrad alebo úradník e, mal potrebné e, vybavenie a máme aj pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá týmito otázkami. Takže parlament, alebo ja osobne, by sme zrejme mali určitú preferenciu, pokiaľ ide o náležitý model na uplatnenie Mám trošku obavy, pokiaľ ide o zníženie vo výške 1 milióna. Nejde o otázku tejto správy, skôr to spadá do právomoci rozpočtového výboru a keďže mám tu čest byť v oboch výboroch, pokúsim sa na tej pôde niečo v tomto zmysle urobiť. Ale je tu jedna vec, e, ktorá je pozitívna. Platby zostávajú rovnaké 4,5 milióna. To zníženie o 1 milión sa deje v záväzkoch zo 6,5 na 5,5 milióna. Ako hovorím, ide o záväzky, platby sa nemeť, nemenia. A toto by sme teda mali zvážiť z hľadiska financovania. V každom prípade som veľmi spokojný, že som si počul, že EDPS, ako aj ďalšie inštitúcie, chcú byť aktívne v tomto procese. Budúci týždeň po prezentácii návrhu stanoviska sa stretneme s inými spravodajcami, potom budeme mať 5 dní na pripravenie pozmeňovacích návrhov a ja dúfam, že spoločne sa nám podarí predložiť pozmaňovacie návrhy, aby ten proces bol celý urýchlený. A myslím si, že máme ešte stále dosť času spojiť sa s príslušnými orgánmi alebo inštitúciami, tak aby sme našli rýchle a vyhovujúce riešenie tejto otázky. Ja si nemyslím, že by tu išlo o mm, problematickú oblasť. Ďakujem pekne, pán Alvaro, Nikto ďalší sa nehlási o slovo. Myslím si, že tým môžeme uzavrieť tento bod programu. Touto problematikou sa budeme zaoberať neskôr a tom sa stame k záverečnému bodu dnešného popoludnia. Bod číslo 15. Akreditácia činností forenzných laboratórií. Spravodajcom je pán Timothy Kirkop. Obávam sa, že ho tu nevidím. Všetci vieme, že je to veľmi citlivá otázka, ktorá sa týka DNA otlačkou prstov, teda naozaj citlivých osobných údajov. Akreditácia činnosti forenzných laboratórií je dôležitým krokom k výmene dôkazového materiálu v rámci Európskej únie. Takže znova zachovám bežný postup, dám slovo švedskému predsedníctvu, komisii a potom bude čas ešte aj na diskusiu. Takže švedské predsedníctvo, nech sa páči. Če... Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, dámy a páni, ďakujem za túto príležitosť predstaviť vám švédsky a španielský návrh rámcového rozhodnutia o akreditácii činností forenzných laboratórií. Tento návrh bol predstavený v júni tohto roku. Európsky parlament bol požiadaný o stanovisko k tomuto návrhu do 26. novembra tohto roku. Tento návrh má za cieľ posilniť dôveru, pokiaľ ide o výmenu údajov medzi členskými štátmi. Naši občania teda by mali mať dôveru v kvalitu informácií, ktoré sa vymieňajú. Je to mimoriadne dôležité aj pre orgány činné v trestnom konaní, aby aj tieto si mohli byť isté, že údaje pochádzajúce z iných členských štátov sú rovnaké kvality ako ich národné údaje. Je tu potreba, aby v celej Európskej únii bol rovnaký štandard kvality. Toto uznáva rada. Dovolte mi odkaz na Hakský program. Ide o implementáciu dohody z Prumu. Ako vyzerá skutkový stav momentálne? Je tu veľká miera neistoty, pokiaľ ide o zaručenie kvality v laboratóriách v iných členských štátoch. Iste viete, že otlačky prstov a DNA už sú predmetom výmeny medzi členskými štátmi do značnej miery, ale pre konečné užívateľa je veľmi ťažké posúdiť, aká je kvalita týchto údajov. Členské štáty tvrdia, že úroveň kvality na ich území je veľmi vysoká. Nemá to veľmi veľkú výpovednú hodnotu pre experta z iného členského štátu. Vystávajú otázky, eh, či sa laboratórne sklady riadne spravujú, či sú všetky vzorky riadne označené od momentu, keď do laboratória prídu, až do momentu konečného výsledku výskumu. Taktiež kvalita laboratória je potrebné vedieť, či je kompetentnosť eh, personálu pravidelne preskúmavaná, či zariadenie, ktoré sa tam používa na analýzy, je skutočne moderné a že sa naozaj aj testuje a že sa riadne udržiava. Bez akreditácie teda stále môžu vystávať otázky, pokiaľ ide o celý ten reťazec teda ako sa spracúva tá vzorka, ako sa k nej pristupuje, odkedy mm, sa vzorka dostala do laboratória až po to, kým dôjde k výmene údajom medzi členskými štátmi alebo medzi laboratóriami. Takže je potrebné, aby sa činnosti forenzných laboratórií akreditovali, aby boli rovnako spolahlivé bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte EÚ sa dané laboratórium nachádza. keď všetky laboratória budú akreditované na základe dodržania rovnakých medzinárodných noriem. Ide o ISO 17025. Na takouto akreditáciou zjednodušíme situáciu pre záverečných používateľov, pretože budú mať možnosť dôverovať v kvalitu všetkých informácií, ktoré sú predmetom vymarí členskými štátmi. Akreditácia je určitou atestáciou treťou stranou o tom, že laboratórium splňa požadované medzinárodne ustanovené normy. Rozsah tohto rámcového nariadenia je obmedzený v úvode na otlačky prstov a na DNA. Viete, že otlačky prstov a DNA sú veľmi účinnými nástrojmi pre orgány činné v trestnom konaní. Sú naozaj účinné, pretože umožňujú týmto orgánom identifikovať podozrivého a tiež sa používajú aj na oslobodenie nevinných osôb. Rozsah bol tiež obmenený, obmedzený pardon, na laboratórne aktivity. Miesto činu nespadá pod tento návrh. A ešte zo pár slov k tej spomínanej norme, ktorú sme si zvolili. ISO 17025 je medzinárodnou normou. Ide o testovanie forenzných laboratórií na základe dvoch oddelených prvkov. Na jednej strane sú požiadavky na manažment to je systém riadenia kvality v laboratóriu. A tá druhá časť to sú technické požiadavky. To je kompetencia personálu a náležité vybavenie a náležitá metodika. Na základe týchto komponentov sa definuje celková kompetencia príslušného laboratória. Tento návrh nevedie k harmonizácie metodík používaných v jednotlivých členských štátoch alebo laboratóriách. Tá norma neuvádza, aká metóda sa má použiť. Uvádza iba, že metódy uplatňované v laboratóriu musia byť náležité podľa cieľa, na ktoré sú určené. Takže akreditácia garantuje, že sa používajú overené metódy, že sa realizujú náležitým spôsobom. Akreditácia garantuje, že osoby, ktoré analýzy vykonávajú, sú kompetentné a že organizácia má potrebné vybavenie na zachovanie kvality. Takže toto bolo stručné predstavenie nášho návrhu. Dovolte mi poďakovať sa za pozornosť a tešíme sa na vaše komentáre k nášmu návrhu. Ďakujem, ďakujeme. A teraz za komisiu pán René Van Dijk. Well, thank you, Chair. You may make it in three... Prosím, obmeste sa na 3 minúty. Veľmi by nám to pomohlo, aby sme to dnes stihli. Áno, budem sa snažiť byť čo možno najstručnejší. Komisia vítá iniciatívu, pokiaľ ide o akreditáciu činnosti forenzných laboratórií. Tieto laboratória by mali byť akreditované tak, aby bolo zaručené, že sú zachované e, medzinárodné normy a teda, že kvalita činnosti Forest Laboratórií vo všetkých členských štátoch je vyhovujúca. Vzájomné uznávanie e, laboratórnych výsledkov bude tým zjednodušené hlavne pokiaľ ide o DNA. Výsledky budú rovnako spolahlivé vo všetkých členských štátoch, čiže to uľahčí výmenu. Môžeme tiež znižiť e, chybovosť v laboratórnych výsledkoch a tým pádom sa nám podarí ochrániť e, nevinné osoby e, v procesoch. Takže komisia tento návrh veľmi podporuje. Komisia teda bude podporovať rozhovory v rade a prispieje, ak to bude potrebné. Myslím, že to bolo dostatočne stručné. Ďakujem pekne za možnosť vyjadriť sa. Ďakujem za spoluprácu, hovorí pán predseda. Teraz má slovo pán Van de Kamp. Neželá si slovo? Pani Foster? Áno, nech sa vám páči. Mania Kirkopa? Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi poďakovať sa švedskému predsedníctvu a komisii za prezentáciu. Chcem osvedliť pána Kirkopa, ktorý tu dnes bohužiaľ nemôže byť, hoci je spravodajcom. Áno, my sme si preštudovali dokument rady, ako aj ďalšie dokumenty. Dovolte mi položiť niekoľko otázok, ktoré možno nebudete schopní zodpovedať dnes, ale ktoré by výboru istotne pomohli do budúcna. Na úvod chcem povedať, že v zásade podporujeme opatrenia, ktoré pomôžu znižiť kriminálne aktivity. Toto, myslím, platí vo všeobecnosti. Pokiaľ ide o otázku DNA, mám pocit, že si zrejme uvedomujete, že je to otázka mimoriadne citlivá. Zber DNA v jednotlivých členských štátoch. Zrejme viete, že členské štáty majú odlišné pravidlá, ktoré pritom uplatňujú na národnej úrovni, pokiaľ ide o zber a uchovávanie DNA. Takže toto je potrebné mať na pamäti. Nie je to úplne jednoduché. Áno, vy ste hovorili o ochrane údajov, o rôznych e, veciach e, s tým súvisiacich, takže prosím, e, vnímajme to ako komplexnú otázku aj o bezpečnosť osobných údajov. Pokiaľ ide o dokumenty, ktoré ste nám predložili, dovolte mi položiť nasledujúce otázky. Všetky členské štáty by mali dodržať ISO 17025 a tu vystáva otázka, môžete nám povedať, koľko členských štátov už je v súlade s touto normou? Vo vašom úvodnom dokumente ste hovorili, že ste zaslali dotazník, e, ktorý mal zistiť, ako to vyzerá v členských štátoch momentálne. A myslím, že to informácie by nášmu výboru mimoriadne pomohli, pretože nevieme, aký, výsledok vášho, aký bol výsledok vášho dotazníka. Ďalej sa tu uvádza, že v Štokholme bude 2. a 3. júna, pardon, že bol seminár na mňa by e, zaujímalo, či tento seminár sa uskutočnil, aký bol jeho výsledok, ak sa uskutočnil. Ďalej sa tu uvádza v dokumentoch, ktoré mám v dispozícii, že počas švedského predtým sa stretávala pracovná skupina, alebo že sa má stretnúť, e, tak sme vám, či sa stretnutia prebehli a aké boli ich výsledky. Tiež sa v dokumente uvádza, že Európska komisia bola vyzvaná aby sa zaobrala otázkou možností kofinancovania, spolufinancovania týchto opatrení zo strany Európskej únii. A mňa by uh, zaujímalo, ako toto dopadlo. No a ešte otázka užšej spoluprácie s e, Európskou sieťou e, forenzných inštitútov. Moja otázka znie, ako môže táto spolupráca prebiehať. A ešte posledná vec. Kto bude rozhodovať o akreditačných metodách. Vy ste vo vašej dokumentácii tiež počiarkli určité otázky a zatiaľ nemáme informácie potrebné na zodpovedanie týchto otázok. Nemyslím si, že by niekto bol proti vzájomnému uznávaniu. V EU je takéto uznávanie mimoriadne dôležité a to v mnohých oblastiach, ale mám určité obavy, vy ste hovorili, že by ste boli radi, keby sa celou zabolo 26. novembra tohto roku. Možno sa to podarí, ja som optimistkou, ale vzhľadom na tú citlivosť týchto otázok DNA, ochrana osobných údajov, otlačky prstov. A my nechceme, aby tá úprava bola nejaká príliš preskriptívna, hoci by sme chceli dosiahnuť lepšiu úpravu tejto problematiky, Takže by ma zaujímalo, ako, aké máte konkrétne predstavy o ďalšom časovom harmonograme. Toto sú otázky z našej strany, aspoň za moju skupinu to môžem povedať. Iní kolegovia možno majú ďalšie otázky, predpokladám, že to dnes neodpoviete všetko, ale by nám istotne pomohlo pri našich ďalších úvahách o vašom dokumente, keby ste nám tieto informácie mohli poskytnúť. Ďakujem. Ďakujem, pán Van de Kamp, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Podobne ako Van Dijk, a ja som holandian a my sme vždy struční, to je o nás známe, takže budem stručný aj ja. V záujme tohto návrhu sme to obe kráľovstva zobrali na vedomie, pozeráme sa na tento návrh s veľkou sympatiou. To je ako prvá vec. No a potom, čo sa týka akreditácie, tá by mala prebiehať na národnej úrovni za pomoci národných akreditačných stredísk. stredísk a pýtam sa, či bude aj nejaká európska akreditácia, pretože je to veľmi citlivá otázka a treba zachovať rovnováhu medzi zabezpečením správnej úrovni um, bezpečnosti a um, súkromnou sférou na druhej strane, ochranou súkromia. Takže sa pýtam, ako toto chcete zabezpečiť. Druhá otázka znie, vlastne to už predniesla aj kolegyňa, ako si komisia predstavuje zabezpečenie financií na to, aby sa tento projekt úspešne zrealizoval. Ďakujem pekne, pán, pán, de Kamp. Ďakujem. Všimol som si, že čas nám už vypršal. Máme 18.30. A keďže sa nikto ďalší nehlasí o slovo, možno ešte máme minútku k dispozícii pre švedské predsedníctvo, ako chce reagovať. Ale navrhol by som, vzhľadom na to množstvo otázok, ktoré tu boli položené. že by bolo dobre, keby švedské predsedníctvo poskytlo písomnú odpoveď v najbližších dňoch. Keďže rada nemá stanovený žiaden termín Takže ak chcete na záver reagovať, prosím, povedzte to. Pán predstav pôvodne povedal, že neexistuje žiaden termín na vyjadrenie parlamentu, ale ten termín existuje 26.11. Takže slovo má predsedníctvo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za otázky, ktoré tu odzneli. Pokúsim sa byť stručná, ale samozrejme, kľudne vám pošlem eh, písomne detálnejšiu odpoveď. Najdôležitejšie v tejto súvislosti je to, že akreditácia ako taká, že budú robiť akreditačné úrady na základe nariadenia o akreditácii každý členský štát bude menovať takýto úrad, ktorý bude zodpovedný za akreditáciu. A tieto akreditačné body, e, orgány sa budú stretávať pravidelne na európskej úrovni a tam bude Európsky úrad, ktorý zabezpečí, že akreditácia, bude, pre, akreditácia pardon, bude prebiehať rovnako vo všetkých členských štátoch. Odpovede na náš dotazník priniesli naozaj pohľad na celkovú situáciu v EÚ. V prípade DNA mnohé členské štáty majú iba veľmi málo forenzných laboratórií, ktoré sa tým zaoberajú. A tie najdôležitejšie z nich sú akreditované. Pokiaľ však ide o tlačky prstov, tieto laboratórne aktivity sú často decentralizované, sú tu rôzne policajné útvary a akreditácia zatiaľ neprebehla celoplošne. Pokiaľ ide o spolufinancovanie, komisia poskytla možnosť podať žiadosti na spolufinancovanie projektov, napríklad na zvýšenie kompetentnosti personálu, ale hlavnú záťaž na implementáciu tohto rozhodnutia budú znášať členské štáty. šéf ENFSI, siete forenzných inštitútov, sa zúčastnil štokholmského seminára, ako aj zastupcovia akreditačných úradov a my sme s nimi v neustálom kontakte. V júli, v septembri už prebehlo stretnutie pracovnej skupiny a stretneme sa aj zajtra, a budeme sa ďalej venovať tejto problematike. Možno by to stačilo na teraz, ďakujem. Áno, v písomnom dokumente nám prosím poskytnite informácie o tých ďalších otázkach, ale pani infoca sa ešte hlásila slovo, pani podpredsednička. Pán predseda, možno som to nepochopila správne, ale pokiaľ viem, zatiaľ tu nebola žiadna formálna konzultácia. Napriek tomu chcete, aby parlament vydal svoje stanovisko o dva mesiace? Vysvetlíte mi to, prosím. Ďakujem pekne. Samozrejme, že sa spojím so sekretariátom um, rady, ale podľa mojich informácií Koreper vyzval 14. júla Európsky parlament o vypracovanie stanoviska. A ten návrh bol zverejnený v úradnom vesniku a Európsky parlament následne bol požiadaný, aby do 26.11. vypracoval stanovisko, ale samozrejme ja sa spojím ešte so sekretariátom, či to prebehlo náležitým spôsobom, ale predsedníctvo dostalo tieto informácie. Áno, my to tiež overíme, hovorí pán predseda, aby sme to stihli. Pani Foster sa ešte hlási o slovo. Áno, pán predseda, aby sme boli férovi, áno, návrh príde v polovici júla, je tu nový parlament, potom tu máme Štrásburg, Brusel a tak ďalej. A až v septembri sa dostaneme naozaj do výboru a mať termín v novembri. Ja viem, že vaše predsedníctvo je relatívne krátke, ale toto je naozaj veľmi citlivá otázka. Je to veľmi citlivá diskusia, veľmi komplikovaná. Ja si myslím, že naozaj nereálne, aby sme to stihli. A ešte na záver, ďakujem pekne za mm, vaše stručné odpovede na moje otázky, ale budeme potrebovať oveľa obsiahlejšie informácie o výsledkoch týchto stretnutí. A o to vás poprosím vo vašej písomnej odpovedi. Ďakujem. Pani Intfeld. Áno, súhlasím plne s tým, čo práve povedala predrečníčka. A ak som vás správne pochopila, vy na tom vlastne ešte stále pracujete. Takže čomu vyžadujete e, naše stanovisko, keď ešte nemáte záverečnú verziu. Ak si naozaj vážite Európsky parlament ako rada, tak by ste nám mali dať viac, viac času k dispozícii. Ďakujem. Tešíme sa z plodného dialogu medzi radou a parlamentom. Pokračujeme našej práci zajtra o 9. Ďakujem za spoluprácu. Pardon, o no, 10.